Morning, Dobrý deň, kolegovia. Začnime ako obyčajne. Máme tu ako prvý bod schválenie programu. Máme tu návrh na zmenu programu, pokiaľ ide o hlasovanie, ale k tomu sa dostaneme pred hlasovaním. Zatiaľ, ak teda nie sú výhrady, pristúpime k programu tak, ako je vypracovaný. Pán Turmes. Áno, dnes by sme teda mali hlasovať o otázke e, tých E, zverejnení e, testov na dovážané japonské e, produkty, polnospodárske a morské. A ak o tom dnes nebudeme hlasovať, tak parlament nebude mať stanovisko, pretože 23. septembra príjme rozhodnutie rada. A ak teda o tom dnes nebudeme hlasovať, nemôže to ísť na budúci týždeň do plena, keďže Európsky parlament nemá stanovisko k niečomu, čo je podľa mňa mimoriadne dôležité a takisto Japonci plánujú uvoľniť 100 tisíce litrov radioaktívnej vody, ktorá je e, teda zadržiavaná na ploche, kde sa nachádza Fukushima, teda e, jadrová elektrárne vo Fukushime. No a e, ak teraz nemáme stanovisko a potom o pár týždňov na to bude to Japonské more ešte viac e, zamorené radioaktívnou vodou, tak neviem, no e, musíme jednoducho dnes hlasovať, inak budeme v, pohl- v očiach občanov smiešni. Áno? E, slovo dostane pani Rís. Teraz o tom nediskutujeme. Toto je dôvod, prečo máme na programe to hlasovanie. Ja chápem, že je veľmi naliehavé, aby sme mali pozíciu alebo stanovisko ešte predtým, eh, než eh, tu bude rada. Ale pokiaľ toto nie je formálna požiadavka, eh, budeme o nej teda hlasovať, ale pred tým hlasovaním. Pani Rís. Ja vás dobre počujem, pani predsednička, žiadny problém, ale aké je formálne stanovisko našej skupiny, akékoľvek presun hlasovania potrebujeme 23. septembra, e, tam sa to bude hlasovať v Vestorskom výbore a my potrebujeme naše stanovisko ešte predtým. Pani Schaldemose, e, chcela som len doplniť, že skupina SAD je tiež proti odloženiu hlasovania rovnaké dôvody ako ALDE. Ďakujem. Ďakujem. Ako som už povedala, Budeme o tom hlasovať pred hlasovaním, pred začiatkom hlasovania. A teraz vám chcem pripomenúť, že budeme mať workshop o autoimunných chorobách. Organizuje to pracovná skupina pre zdravie, spolu predsedničku je pani Soledad Kabeson a pán Aleš Peterle. Tento workshop bude 25. septembra od 4. do 6. večer a pozývam vás, aby ste sa ho zúčastnili. Potom tu máme zmenu v sekretariáte. Po takmer štyroch rokoch v našom sekretariáte eh, odchádza pani Tihana Vujatovič od 15. septembra, prechádza do sekretariátu výboru pre zamestnanosť. Ďakujeme veľmi pekne za vašu prácu a prejme vám veľa úspechov v novej pozícii. Spis je k dispozícii v elektronickej podobe. Dnes máme 20 jazykov eh, k dispozícii. A rozdali sme odporúčania koordinátorov, tiež elektronicky. Ak nie sú výhrady, tak ich považujem za schválené. Pán Turmes. Takže len aby som to správne pochopil. Prijali sme pôvodný program. Áno, prijali sme program diskusí a hlasovania, ale pred hlasovaním bude hlasovanie, či sa bude menovať program hlasovania. Či sa bude upravovať program hlasovania. Ale zdá sa, že väčšina je proti zmene programu, takže nemusíte sa obávať, ale keďže Zatiaľ nemáme tu ešte zastúpenú väčšinu poslancov, e, nemôžeme o tom rozhodnúť hneď teraz, takže po rozprave budeme hlasovať o požiadavke EPP na úpravu. No ale, pardon, ak e, máme tu požiadavku, e, nevidím väčšinu na zmenu programu, takže sme schválili program, ako bol naplánovaný. keďže hovoríme o programe hlasovania, hlasovací program, ja sama som sa rozhodla, keďže je to možné, sa tak rozhodnúť, rozhodnúť o tejto téme pred hlasovaním, predtým, než začne hlasovanie. Ostatný program považujem za schválený. Takže, poďme teraz eh, k rozprave. Máme tu tiež zápisnice z našich predchádzajúcich schôdzí. Ak nie sú výhrady, ak do konca dňa nepredložíte výhrady, budem to považovať za schválené. A teraz prejdeme k obsahu našej práce. Budeme hovoriť o tejto výhrade e, týkajúcej sa dovozu krmiv a potravín, eh, ktoré eh, pochádzajú z Japonska alebo boli eh, zasielané z Japonska po mm, teda prípade po tejto nehode vo Fukushime v jadrovej elektrárni a zastupujú pán Turmes. Ďakujem pekne. Myslím, že je to veľmi vážna vec pre občanov v Európe, pre naše zdravie. Takže po uh, Fukushime, po incidente vo Fukushime, sme začali vážne testovať Japans, japonské krvivá a potraviny. A čo bolo prekvapivé, keď pán uh, Juncker a pán Abe uh, mali pred letom tlačovku oznamovali obchodnú dohodu medzi EÚ a Japonskom. A veľmi otvorene pán Juncker e, v e, dohode s pánom Abe slúbil, bez toho, že by sa pýtal nás alebo rady, jednostranne teda, že Európa e, upustí od tých testov, ktoré zaviedla po Fukushime. To bolo v júli. A potom, úplne asi náhodou, tri týždne neskôr, po, po tom, čo pán Juncker dal eh, pánovi Abemu tento sľub, japonská vláda a prevádzkovateľ jadrovej elektrárne vo Fukushime oznámili, že uvoľnia všetku radioaktívne kontaminovanú vodu, ktorá je dnes zadržiavaná na ploche Fukushimskej elektrárne. A teda stačí si to vygoogliť a pozrieť si fotografie. Je to obrovské množstvo vody, Všetka táto voda bude uvoľnená. Takto to plávajú japonské orgány, že uvoľnia tú vodu do mora, čo znamená, že sa obrovské množstvo radioaktivity dostane do Pacifiku. Oblasť, kde samozrejme žijú ryby a ďalšie teda veci a to sa dostane potom do celého sveta. A myslím si, že po incidente vo Fukushime nechcem ešte nejaký Fukusushi incident v Európe, v nejakej reštaurácii. Myslím si, že je naša povinnosť e, ako poslancov, aby sme žiadali diskusiu o tomto, a nie je teraz ten správny moment. Keď sa pozriete na celý ten content, kontext, že čo sa týka tých testov, ktoré robí Európa, riziko kontaminácie je väčšie v nadchádzajúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch, než bolo v minulosti. A preto trváme na tom hlasovaní dnes a môžem vám povedať, že o to majú občania v Európe aj veľký záujem. Ďakujem a pani Šaldemose, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako sme si vypočuli zelených, my sme toto stanovisko a rozhodnutie prijatia rozhodnutia súhlasíme, pretože žiadame od komisie, aby zanalizovala ešte raz situáciu v tejto téme, pretože našou hlavnou obajvou a zároveň aj našou hlavnou úlohou je, aby sme sa uistili, že potravinové výrobky, ktoré sú na našom trhu, že sú bezpečné. A z tohto dôvodu netreba re, e, meniť režim, ktorý bol vytvorený v prípade potravinových výrobkov, ktoré pochádzajú z Japonska. My vieme, e, čo sa tam deje e, v prípade potravinových výrobkov z Japonska, pretože sú tam problémy s radioaktivitou a preto si myslíme, e, že tento problém s potravinovou bezpečnosťou v Európe je veľmi dôležitý a týka sa nás to a týka sa to týchto hlavne rybolovných výrobkov, ktoré by sa mohli využiť v rôznych e, potravinových výrobkoch a potravinách napríklad určených aj pre malé deti Rovnako je tam problém otázky radioaktívneho odpadu a problém rýb, ktoré pochádzajú z pobrežných vôd, ktoré by teoreticky mohli byť kontaminované, takže je dôležité, aby naše potravinové výrobky boli bezpečné a chceme sa uistiť, že naši spoluobčania môžu, môžu mať dôveru v to, čo jedia, čo im príde na tanier. A to všetko bude mať veľký význam aj pre Európu a na to potrebujeme mať viacej informácií. Nie je potrebné meniť súčasný režim, ale treba skonštatovať, že musíme venovať veľkú pozornosť tejto téme, hlavne v prípade potravinových výrobkov pre naše deti A rovnako nech to rieši aj stály výbor. Pani Rís, nebudem opakovať, čo tu už bolo povedané, ale otázka vody. Ako povedal Claude Turmes, Japonsko sa chystá vyliať viacej ako milión tón radioaktívnej vody. Je to voda, ktorá bola použitá na ochladenie porušených reaktorov, takže to je neuveriteľné, ale je to navyše, prvok navyše a dôkaz navyše, ktorý nás vedol k tomu, aby sme prišli s touto e, výhradou pri aplikácii nariadenia komisie a komisia e, ako keby e, chcela mm, prenechať alebo nechať bokom skúšky radioaktivity a testy radioaktivity na výrobky pochádzajúce z Japonska, či už ide o výrobky rybolovné výrobky, výrobky z mora a tak ďalej, ale týka sa to aj potravín, napríklad ryže alebo potraviny pre e, maličké deti, e, pre, e, pod mlieko a podobne. Naozaj to sú všetko znepokojivé údaje a ja si myslím, ako je možné, že sa komisia dopracovala k takémuto rozhodnutiu. Hovorí sa, že nové opatrenia stovky tisícok údajov, ktoré dostávame od japonských úradov, ale komisia odmieta uverejniť tieto údaje, ktoré dostáva. Ostáva ešte veľa otázka, otázok v prípade výrobkov, e, ktoré treba kontrolovať Niektoré výrobky e, sú stiahované zo znamu, niektoré sú e, pridávané, ale nikto nedostal žiadne vysvetlenie. Ja by som bola rada, keď sme to vysvetlenie dnes dostali. Prečo rušiť povinnosť národných e, agentúr pravidelne informovať Európsku agentúru o náhodných skúškach, ktoré sa robia podľa bežného mechanizmu o tom, v akom stave sú japonské výrobky. Tento e, mechanizmus funguje a prečo ho nevyužívať. A tu tiež nemáme odpoveď na túto otázku. A keďže argumenty nie sú ani údaje, tie e, ustanovenia, ktoré sú v tomto nariadení, sú stále platné, teda treba ich uchovať, treba neustále robiť kontroly, veľmi pozorne sledovať výsledky týchto testov z japonských výrobkov, to všetko žiadame a uverejniť Výsledky analýzy komisie, to je podstata výhrady, ktorú dnes predkladáme. Samozrejme, nechceme tu robiť nejaký zbytočný hluk či paniku, ale je potrebné, aby sme boli transparentní, pretože podľa nás v tejto záležitosti nie sme dostatočne transparentní, e, pretože ide o ohrozenie zdravia európskych občanov ten zlatý argument v prípade údajov. Všetci tí, ktorí boli proti voľnej výmene a keď si spomenieme na diskusiu Jean-Claude Junckera a predsedu japonskej vlády e, do konca roka, mali sa e, ukončiť rokovania k tejto dohode a dopracovať sa e, k takéto dohode 2-3 mesiace predtým a hlavne, keď je takáto situácia, tak to môže ešte viacej eh, ohroziť eh, to, čo eh, sa šíri vo verejnej mienke, takže Takže treba sa k tomu patrične postaviť, aj pokiaľ ide o túto výhradu k nariadeniu. Ďakujem. Ďalšia uh, pani poslankyňa z Vyhalo tu nie je, takže pán Peričiny dostane ako ďalší slovo. Ďakujem. Pridávam sa k kolegyni Rís, keď hovorila o riziku. Hovorí sa tu o látkach a zložkách, ktorá aj v minimálnej expozícii e, môžu znamenať veľmi vysoké riziko pre obyvateľstvo, hlavne pre malé deti. Ehm, bábetka, malé deti nemajú dostatočne vybudovaný imunitný systém a ochranu proti týmto látkam. Potom treba uvažovať aj o ďalšej zásadnej veci a my toto uznesenie podporíme z veľmi jasného dôvodu, keď chceme, aby došlo k prehlbeniu pre tie stropy tých 50 jednotiek na kilogram. A nie sme spokojní s tým zoznamom, tak ako bol stanovený. Nestačí Nestačí nám ani ten zoznam tých látok, ktoré sú kontrolované a tam súhlasím s kolegyňou Šaldemoze, nestačia pre e, kontroly v Japonsku. Je potrebné, aby sa robili aj v Európe pri vstupe týchto potravinových výrobkov na naše územie, pretože jedna vec je norma, normatíva, ktorá je krásna, ale potom je realita, korupcia, obchodné záujmy a teda nikdy nie sme dostatočne chránení proti týmto rizikám. Ak by sa skutočne robili systematické kontroly e, výšky radioaktivity, tak som presvedčený, e, že by sme objavili ešte aj ďalšie veci v súvislosti s Černobylom. A predstavte si, čo by sme mohli objaviť v súvislosti s výrobkami, s tuňakom či inými rybolovnými výrobkami, ktoré prichádzajú z Japonska. Ďakujem, pani Pitikajnen tu tiež nie je. Takže, kto sa ešte chce vyjadriť? Pán Líze. Ďakujem, pani predsednička. Toto je veľmi dôležitá téma a myslím, že nikto by nechcel, aby sme obyvateľstvo vystavili zdravotným rizikám a práve preto my ako EPP naozaj ľutujeme, že to ide tak rýchlo. Dozvedeli, Klód, prosím, počúvať stačí, neprerušovať, ja som ťa tiež nechal dohovoriť piatok sme sa dozvedeli o tom, že je tu tá výhrada, teraz sa o tom dnes rokuje a po 20 minútach diskusie máme hlasovať a na budúci týždeň to má ísť do pléna. Myslím si, že to nie je dobrý postup. A keby to bola téma, ktorá by bola mm, trošku inak položená, tak by aj zelení proti tomu protestovali, pretože o tejto veci treba rokovať trošku serióznejšie. Ja chápem, keď kolegovia hovoria, že v komisii v príslušnom výbore e, sa príjme v septembri rozhodnutie, ale to nerieši problém, že je to vlastne zrýchlené konanie a potrebovali by sme viac času. Takže moja prvá otázka na Európsku komisiu by bola, že či je to naozaj nevyhnutné, či naozaj v septembri sa o tom musí hlasovať, alebo či by nebolo možné, že by komisia požiadala ten e, výbor, aby hlasovala až v októbri, potom by sme všetci mali trošku viac času a to hlasovanie následne by potom mohlo byť brané aj trošku vážnejšie, aby sme mali e, čas na seriózne rokovania. No a moja druhá otázka na Európsku komisiu je, či je to teda správne, čo povedali kolegyňa a kolegovia, najmä čo povedal Claude Turmes, že e, je väčšie riziko e, v prípade potravín, ktoré sa dovážajú z Japonska, než tomu bolo tak doteraz. Moje informácie sú také, že je tu návrh, ktorý stavia na systéme, ktorý sa uplatne už niekoľko rokov, že sa stále e, preveruje, ktoré kontroly sú potrebné a ak sa pri nejakej potravine v dlhšom e, časovom horizonte nezistia nejaké prekročenia hraníc, až potom sa tie kontroly uvoľňujú. Čiže to není nejaký biankošek pre Japonsko, Eh, ja som to teda pochopil tak, že to nie je ten návrh komisie, ale ide o postupné uvoľnenie tam, kde eh, za posledné mesiace a roky neboli problémy. A dúfam, že Európska komisia teraz a v nadchádzajúcich dňoch Eh, bude vedieť dať dobré odpovede na obe otázky, aby sme sa naozaj dostali k dobrému výsledku. Ďakujem. Ďakujem. Pán Ek. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa v mene GUE NGL chcem plne pripojiť k predrečníkom, okrem kolegu z EPP. Potravinová bezpečnosť a ochrana spotrebiteľa musia byť pre nás najvyššou prioritou a musíme dostať svojej zodpovednosti a musíme mm, uplatňovať princíp obozretnosti. Ako povedala pani Schaldemose, potrebujeme kontroly v Európe a nemôžeme sa spolahnúť na kontroly v iných krajinách. Preto odporúčam, aby sme dnes hlasovali o tomto návrhu uznesenia a aby sme teda konali a hlasovali v zmysle eh, ochrany spotrebiteľa, v zmysle potravinovej bezpečnosti, bezpečnosti potravín, ktoré máme každý deň na stole. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Dali. Ďakujem pani predsednička. Je to naozaj naliehavá záležitosť vzhľadom na čas. Všetci by sme e, radi mali viac času, aj socialisti a demokrati by chceli mať viac času na riadnu diskusiu, aby sa to mohlo poriadne preskúmať, ale situácia je tu pred nami Mali sme čas si to preskúmať, pozrieť sa, o čom to je. Je to naliehavá vec a vzhľadom na naozaj tesný termín, s ktorým máme dočinenia, je nesmierne dôležité, aby tento výbor a neskôr aj tento parlament vyslali veľmi jasný politický signál o tom, ako sa stávame k takejto dôležitej a naliehavej veci. A keďže ten stály výbor okolo 23. septembra bude svoje rozhodnutie schváľovať, nemôže parlament mlčať z oči voči takejto dôležitej téme, e, pokiaľ ide o zdravie našich občanov, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, nemôžeme mlčať. Takže, ak ten stály výbor okolo 23. septembra má prijať svoje rozhodnutie, je obrovskou prioritou pre tento výbor vyjadriť sa a vyslať silný politický signál. Ďakujem. A teraz v mene komisie. Koho tam máme? Pani Julier. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ďakujem pani predsednička. Tí, ktorí vystúpili, majú pravdu, keď hovoria, že opatrenia prijaté po incidente vo Fukushime boli dôležité na zabezpečenie európskeho verejného zdravia, aby sa zabezpečilo, že potraviny dovážané z Japonska sú bezpečné. Takže v roku 2011, ešte v marci, EÚ prijala reštriktívne opatrenia, čo sa týka dovozov krmiu a potravín z Japonska v dôsledku možnej radioaktívnej kontaminácie. Otázky zazneli týkajúce sa dôkazov a dát, ktoré sú k dispozícii a takisto pokiaľ ide o transparentnosť v tejto e, veci. Chcem vás informovať, že japonské orgány robia veľmi extenzívnu kontrolu prítomnosti radioaktivity v poľnohospodárskej produkcii. Ročný počet vzoriek e, je v 100 tisícoch. Neskôr uvediem presnejšie čísla. Individuálne analytické výsledky e, prítomnosti radioaktivity e, v týchto extenzívnych kontrolách sú verejne dostupné a pravidelne sa aktualizujú. Takže v predchádzajúcej parlamentnej otázke sme vám poskytli link na túto japonskú web stránku, ktorá je v angličtine a výsledky analýz vykonaných v Japonsku sú aktualizované obyčajne každé dva týždne. Takže je tu rozsiahlý e, súbor dát k dispozícii a je to k dispozícii veľmi transparentne. Samozrejme, kompetentné orgány európskych členských štátov vykonávajú kontrolu e, prítomnosti radioaktivity v krmivách a potravinách importovaných z Japonska. Treba poznamenať, že od júna 2011 nebola skonštatovaná žiadna nezhoda v oficiálnych európskych kontrolách týkajúcich sa radioaktivity potravín a krmiv dovážených z Japonska. A to je dosť dôležitá vec. Čo sa týka ochrany verejného zdravia eh, a úrovni povolenej radioaktivity máme prílohu 1, kde sú tieto úrovne zadefinované. A treba poznamenať, že tieto maximálne úrovne, ktoré sa uplatňujú v Japonsku a ktoré sme aj my prevzali pri tomto konkrétnom opatrení, sú <coughs> uplatňované aj v EÚ na dovoz krmiu a potravín z Japonska, avšak musím naozaj vyzdvihnúť, že tieto úrovne sú o mnoho prísnejšie než maximálne úrovne, ktoré stanovuje nariadenie 733 z roku 2008, vzťahujúce sa na produkty pochádzajúce z regiónov e, dotknutých e, černobylským, e, černobylskou haváriou a sú možno niž, eh, podstatne nižšie než maximálne úrovne, ktoré stanovuje nariadenie 2016-52 ktoré by sa oplatňovalo v prípade nejakej eh, jadrovej núdze v EÚ. Takže niekoľko čísiel. Úroveň uplatňovaná na potraviny dovážané z Japonska, eh, potraviny pre deti, to je 50 bekerelov, porovnateľná úroveň na potraviny dotknuté Černobylsko a v Havriho je 370 bekerelov. Čiže to je viac než 7 násobok. A ak by sme boli e, vystavení jadrovej havarii tu v Európe, naša vlastná povolená úroveň je 400 bekerelov, čo je 8 násobok. Podobne pri iných potravinách, e, tam, kde je tá japonská úroveň, 100 bekerelov pri e, potravinách Mm, v Černobyle je to 600 bekerelov a porovnateľná úroveň maximálnej kontaminácie v prípade jadrovej havarie v EÚ je 1250, takže viac než 12 násobok. Takže tieto údaje ukazujú, že úrovne stanovené tak v Japonsku, ako aj týmto nariadením na dovoz potravín z Japonska e, naozaj vysoko chránia verejné zdravie. Boli tu otázky týkajúce sa kritérií, ktoré komisia uplatnila ako základ e, na pozmenenie existujúceho nariadenia. Tie kritéria sú veľmi prísne a v zásade ich uplatňujeme, keď eh, hodnotíme komodity na eh, kde už nie je potrebné nejaké predbežné testovanie zhody. Čiže tie kritéria sa odvíjajú od verejne dostupných údajov a navrhujeme iba krmiva a potraviny z oblasti, kde na túto komoditu bola úroveň nižšia než tá veľmi prísna úroveň za posledný rok. A to za podmienky, že je k dispozícii dosť analytických výsledkov. Takže inými slovami, komodity, ktoré navrhujeme vyňať z požiadavky prednostného testova alebo predtestovania. E, tam musí byť e, minimálne jeden rok e, zhody s limitmi. Čo sa týka Fukushimi, sme o mnoho obozretnejší a nežiadame teda len jeden rok plnej zhody, požadujeme dva roky plnej zhody, takže všetky tie 10 tisíce výsledkov, ktoré e, sú v Japonsku k dispozícii, tie musia byť v súlade s tými veľmi prísne stanovenými úrovňami, ktoré uvádza naše nariadenie. Navrhované zmeny tohto nariadenia 2016-6 vychádzajú zo 132 tisíc analytických výsledkov prítomnosti radioaktivity v rozličných potravinách, okrem hovedziny. V hovedzine máme 527 tisíc analytických výsledkov s prítomnosťou radioaktivity. Pokiaľ rozumiem trošku bezpečnosti potravín, je to bezprecedentné množstvo analytických výsledkov, výsledkov analýz a naozaj to je veľmi dobrý štatistický dôkaz o situácii. Ako som spomenula v našej odpovedi na písomnú parlamentnú otázku, citovala som 5859 z roku 2017. Tam bola informácia o tom, kde sa tieto údaje dajú verejne nájsť a indikovali sme aj steným poslankyniam a poslancom ak potrebujú detaily na navrhované zmeny, poskytneme ich na požiadanie. Minulý týždeň sme dostali takúto požiadavku a teraz pripravujeme odpoveď, ale v zásade by som chcela zdôrazniť, že kritérium roka alebo dvoch rokov nezhody je to pravidlo, ten základný princíp. Rada by som vás informovala aj o tom, že tento návrh nariadenia bol publikovaný na portáli Lepšia správa veci verejných po, na štvortýžňový konzultačný čas a počas tohto času sme nedostali žiadne pripomienky k tomuto návrhu nariadenia. Takže ako komisia pokračujeme s monitorovaním situácie a mm, nachádzaní výsledkov analýz ktoré vykonali aj japonské úrady a takisto sledujeme to, ako sa kontroluje import do Európskej únie. E, táto implementujúca, toto implementujúce nariadenie by sa potom príslušne upravilo od júna 2011. Sledujeme situáciu, ale európske verejné úrady nenašli žiaden prípad nezhody s predpismi. Čo sa týka otázok, konkrétne by som zareagovala aj na vypovede, nielen otázky. Boli sme v kontakte s japonskými náprotivkami. Čo sa týka bodu H v námietkách, TEPKO žiadalo aby sa mohla radioaktívna voda vypustiť do mora. Naše japonské naprotivky nás informovali, že žiadna taká požiadavka neprišla japonským orgánom. A ak by aj bola prišla, tak uvoľnenie kontaminovanej radioaktívnej vody do mora nebola žiadnou alternatívou pre japonské orgány. Pán poslanec Líze sa pýtal na harmonogram. Je tu istá naliehavosť, pretože bude zasadať stály výbor v septembri. Agenda tohto stáleho výboru, zasadania tohto stáleho výboru ešte nie je verejná, ale môžem potvrdiť poslankyňam a poslancom, že bude dostatočný čas na reflexiu môžem potvrdiť aj to, že tento bod bude sa diskutovať v septembri a pred oktobrom nie sa nebude o ňom hlasovať, o týchto opatreniach. Záverom by som rada spomenula, že sme tú, toto nariadenie k Fukushime upravovali už od roku 2011 a viac ako 13-krát sa novelizovala na základe princípu vyššej ochrany ľudských bytostí. Fakt, že kontroly členských štátov EÚ nenašli žiadne prekročenie veľmi prísnych hodnôt je dôkazom toho, že toto opatrenie bolo veľmi úspešné a zabezpečuje vysokú úroveň ochrany verejného zdravia. Komisia má názor, že pri aplikácii týchto veľmi prísnych kritérií a pri dostupnosti takýchto extenzívnych údajov navrhovaný návrh nariadenia zabezpečuje vysokú úroveň ochrany ľudí a máme názor, že komisia týmto neprekračuje svoje implementujúce právomoci v nariadení o všeobecných potravinách, všeobecnom nariadení o potravinách, ani v súvislosti s predmetným nariadením, o ktorom diskutujeme. Ďakujeme. Pa, pani Gerling, ja som vás nevidela. Pán Tomas, teraz máte slovo. Pani Tomas. Je mi ľúto, že som sa nedostala k slovu predtým, než hovorila komisia, ale už tu odznelo niekoľko vecí, ktoré by som bola ja povedala tak niekoľko všeobecných pozorovaní. Čo sa týka námietok, je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme boli veľmi rigorózni ako členovia tohto výboru a odôvodnili, prečo chceme odôvodnenie takýchto námietok. Ja som bola viac než len šokovaná, keď som si to prečítala a rozanalizovala, pretože je to plné zavádzania a alternatívnych faktov a tajomstiev Napríklad sa tu hovorí, že by sme mali opatrenia nastaviť iba dočasne. Teraz sa hovorí, že opatrenia vôbec netreba, ale predsa už od januára 2016 tieto opatrenia fungujú. Ako to, že teraz sa o tom znova hovorí, ako keby sa to malo zavádzať? Všetky potraviny sa predsa mali testovať. Táto požiadavka je od januára 2016 na stole. Plne sa malo všetko monitorovať s okamžitým účinkom. Ešte tu mám 7 alebo 8 rozličných vecí. Namietka jednoducho nefunguje. Je jasné z toho, čo povedali poslanci, že reagujeme tu na emocionálne veci skôr, než na to, čo naozaj odznelo. Ale možno len jedna vec. Veľa námietok sa týka transparentnosti a toho, že nie je prístup k informáciám. Napríklad máme tu systém výstrach pre analýzu potravín a podrobnosti kontroly, ktoré vykonávajú japonské úrady a na druhej strane sa hovorí, že je veľmi ťažko overiť, či opatrenia, ktoré sa navrhli, dostatočne chránia zdravie. Ak máte linky na web stránky, za dve minúty si to prečítate. Je to všetko e, verejné a táto námietka sa zdá naznačovať, že všetko je to skryté, že to je konšpirácia, ale vôbec to tak nie je. Všetko je to verejné. A čo sa týka ďalšej námietky. Hovorí sa, že možno sú tu nejaké zárodky e, niečoho rozumného, čo by sme mali počúvať, ale ako som povedala, mnohí z tohto výboru a ja osobne poukazujem na to, že tieto tzv. alternatívne fakty, ktoré pochádzajú z iných zdrojov, už sa dostali aj do našej práce a teraz sa tu rozťahujú. Ja dúfam, že budú všetci hlasovať, ale toto je úplne nepotrebné, neodôvodnené. Ešte vám poviem ďalší príklad prečo. Tento výbor namiesto toho, aby chránil občanov, vytvára podozrenia, šíri strach, obavy, či sú potraviny, ktoré sú naozaj bezpečné, či sú bezpečné, ale sú e, obyvateľia naozaj chránení. Teraz pani Gerling má slovo. hovorí pán Termes. Prepačte, pán Juncker bol explicitný, keď v júli povedal, pán Líze, na vás obraciam, že aj pri poslednej prvej príležitosti budeme sa týmto zaoberať. A nie len zelení, ale aj iné politické skupiny pracovali na tejto téme, takže obviňovať nás alebo navrhovať, že sme nemali dosť času, to je naozaj arogantné a chybné. Kolegovia, hádam, chápu, že keď nebudeme hlasovať, tak stratíme demokratický nárok sa zapojiť do takýchto tém. To je záver rozpravy. Ešte žiada o slovo pán Líze k obsahu alebo k postupu. Nech sa páči. No, len tak na objasnenie. Ja velím, verím e, milému Klodovi Turmesovi a ďalším kolegom, že na tom mm, že by s tým mm, radi pracovali, ale veľmi neskoro sa to dostalo na program, pokiaľ ja viem, tak až minulý piatok oficiálne a apelujem ešte raz na dobrú vôľu kolegov a kolegyň. Naozaj rešpektujem argument, že je tu želanie, aby výbor a plénum sa vyjadrili predtým, než sa príjme rozhodnutie v tom stálom výbore. Ale e, áno, komisia hovorila veľmi dlho, nebolo veľmi jednoduché pochopiť všetky e, podrobnosti, ale tá veta bola e, jasná, ktorú povedala komisia, že v septembri nebude hlasovanie. Takže ak to dnes odložíme a potom v oktobri o tom budeme hlasovať v pléne, tak ešte sme, e, máme čas. A to by bola predsa férová ponuka aby sme tento bod programu ešte raz prebrali, aby sme o ňom hlasovali a potom v oktobri v pléne, eh, plénum v oktobri je hneď na začiatku mesiaca, to by bol ten silnejší signál, ako keby sme to teraz len tak eh, celé pretlačili, takže poprosím ešte eh, prerokovať a potom seriózne hlasovať a tak predstúpiť pred verejnosť a pred tých, ktorí rozhodujú poriadku, takže až teraz je rozpráva k tejto téme uzavretá. Kolegyne, kolegovia, je to prvá rozpráva, prvá téma, ktorú máme dnes na hlasovacom zozname. Takže formálna požiadavka od EPP je odložiť hlasovanie k tejto námietke o dovoze potravín a krmív z Japonska. Predovšetkým by som sa preto rada spýtala, či budeme hlasovať o tejto požiadavke. Kto je za to, aby sme dnes odložili hlasovanie o tejto námietke? Prosím, zdvihnite ruky, kto ste za, kto ste proti. Musíme si to overiť, ale zdá sa, že to je zamietnuté. Hlasujte prosím elektronicky. The vote is closed. Končím hlasovanie. And it is rejected. Je to odmietnuté. To znamená, že dnes budeme hlasovať. Je to prvá vec na zozname hlasovaní. Nech sa páči, máte slovo. Uh, ak dovolíte k tomuto hlasovaniu. Obávam sa, že moje zariadenie nefunguje. Uh, ja som vás nepočula, preklad nefungoval. Zopakovali by ste to, prosím? Zopakuje. Moje zariadenie na hlasovanie nefunguje, ale ja som hlasovala ako celá EPP. Zaregistrujeme to v tomto zmysle. Takže prvé hlasovanie. Pripravte si prosím hlasovacie karty. Kto je za to? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Prijaté. the next uh, vote. Ďalšie hlasovanie. Týka sa návrhu stanoviska k pozmeňujúcim návrhom k manažmentovým opatreniam a sú to organizácie, ktoré riadia rybolovné hospodárstvo. Začíname pri tomto hlasovaní blokovým hlasovaním 459, 11, 19 a 21. Kto je za tento blok? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 7. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 8. Za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Budeme hlasovať v druhom bloku o 13 až 18. Kto je za tento blok? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Teraz 22. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 22. Zamietnutá. 23. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 24. Za. Proti to sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 25 za, proti, to sa zdržiava zamietnutá, 26 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, jednotka za, nie o tom nehlasujeme, o jednotke nehlasujeme, o dvojke hlasujeme, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, Radšej si to overme, neviem. Ako hlasovali socialisti, hlasujeme o dvojke, prosím, elektronicky, nech sa páči. Končím elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. Trojka, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovanie, zamietnutá. Nemáme e, záverečné hlasovanie k tejto téme. Prechádzame na ďalší bod programu. Budeme hlasovať o návrhu stanoviska k viacročnému plánu o malých pelagických populáciách rýb v Jadranskom mori a rybolovných hospodárstvách, ktoré lovia tieto pelagické druhy 20 a 21 spolu. Kto je za? Proti? To sa zdržiava hlasovania. Overíme si to. Overíme si tieto dva pozmeňujúce návrhy. Elektronicky hlasujte, prosím. A hlasovanie končí. Zamietnuté. 22 e, a 23 spolu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 24. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? Kto je 25 za, proti? Zdržiava hlasovania zamietnuté. 26, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? 27 a 28 spolu. Proti? Za proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Toto si musíme overiť elektronicky. 27 a 28 spolu hlasujte. Prosím. A hlasovanie končí. Je to zamietnuté. 29 a 30 spolu. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 31 a 32 proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 33 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Toto si musíme overiť elektronicky. 33. Hlasujte, prosím. A končím hlasovanie. Zamietnuté. 36. Kto je za? Proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnutá. 37. a 38. spolu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania, sú zamietnuté. 39 a 40, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 41 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. 42 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. 43, 4, 5 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Sú zamietnuté. 46. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 47 za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Hlasovali sme už k 49? Nie. 49 plus 50. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 51 za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 53 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 54 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 55 a 56 spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 57 za proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 58, 59 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 60, 61, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 62 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 63, 64, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 65 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 67 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 68 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 70 a 71 spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania za? 72. 72. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 73. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 70. 74. 74. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 76. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 77. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 78. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 79. Za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 80. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? To si overíme. 80 hlasujte, prosím, elektronicky. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 86. Skočíme na 86. Kto je za? 86. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá? 87 za proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 89 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 88 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 90 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, dvojka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá, štvorka za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, Peťka za, proti, to nebolo jasné, 5 si ešte raz opakujeme, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, 5 zamietnutá, 6 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 7 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si sedmičku. Hlasujeme. Elektronicky prosím. A končíme s hlasovaním. Tak, je to prijaté. Osmička za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Prijatá. Deviatka za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Zamietnutá. Desiatka na proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 11 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 12 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 13 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 14 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá, 15 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutá, 6 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 17 proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá. 19 proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá. Nemáme finálne hlasovanie k tomuto bodu. Prechádzame k hlasovaniu o návrhu na uznesenie k COP23. Hlasujeme spolu 27 a 32. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 28 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnuté. 29 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kto sa... 30 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme 30. Hlasujte, prosím. A hlasovanie končí. Zamietnuté. 31 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 33 za proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 34 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 35 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 36 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 37 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 38 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 39 za, proti, sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 40 za, proti, kto sa zdržia hlasovania prijatá, 41 za, proti, zamietnutá, kompromis 1 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 48 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 49 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 50 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 52 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 51 za, proti. Kto sa zdržia hlasovania? Zamietnuté. 54 za, proti. Kto sa zdržia hlasovania? Prijaté. Kompromis 2 za, proti. Kto sa zdržia hlasovania? Prijaté. 63 za, proti, prijatá. 66 za, proti, prijatá. Kompromis 3 za, proti, prijatá. Trojka, 55 v dvoch častiach. Hlasujeme za prvú časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Nevidím EPP poriadne. Hlasujeme k prvej časti ešte raz, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutá. 65, prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá. Prvá časť, toto je bezpredmetné. 72, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 73. Návrh. Za proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. Návrh 74 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 75 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 76 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 77 za. Proti kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 78 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. 79 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 80 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 81 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 82 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 83 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 84 za. Proti. Zdržiavajú sa prijatí. 85 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnutí. 87 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnutí. 89 za. Proti. Zdržiavajú sa. Overíme si 89 elektronicky. Hlasujte prosím elektronicky. The vote is... Close. Končíme hlasovanie. Prijaté. 90. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý návrh 90. 91 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. Návrh 92 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnutý. 93 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnutý. 94 za. Proti kto sa zdržiava? Zamietnutý. 95 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. 96 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 97 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 98 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. 99 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 100 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý 101. Za, proti, kto sa zdržiava. Prijatý 102. Za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnutý 103. Za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnutý 104. Za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnutý 105. Za, proti, kto sa zdržiava. Prijatý 64. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 106 za. Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 107 za. Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 108 za. Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 109 za. Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 110 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnutý, 111 za, proti, zdržiavajú sa, prijatí. 112 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý, alebo si to radšej overíme. Hlasujte prosím elektronicky. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 113 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 114 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 115 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 116 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržiava, prijatý 124 za, proti, kto sa zdržiava, prijatý 121, 128 za, proti, kto sa zdržiava, 128. Overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 125 za, proti. tu sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 126 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 127 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý. 129 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijatý. 130 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 131 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 132 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 133 za. Proti. Kto sa... Zamietnutý. 134 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. Kompromis 5. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. 140 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutý, 142 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatý, 143 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý, 144 za, proti, kto sa zdržiava prijatý, 145 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutý, 146 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 148 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 149 za, proti. Kto sa zdržiava? Prijatý. 150 in favor. Against. Abstentions rejected. 151 za, proti. Zdržiavajú sa. Tento si overíme. Elektronicky 151. Hlasujte, prosím. And the vote is uh, closed. Hlasovanie končí. Prijaté. 152. Je to nový odsek 24a. Ale kto je za? 152. Ako nový odsek 24 a. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Je to 152, o čom sme hlasovali. Hlasovali sme o tom, ako o novom 24 novom oceku chcete meniť hlasovanie. Bolo to jasné? Máme si to zopakovať? Pani Šejrej Pierik, chcete niečo k tomu povedať? Áno, tam k zmene hlasovania mám poznámku, len mala som to povedať už skôr, došlo už síce k hlasovaniu. Došlo, je tam dodatok článku 24 a 24 a je to nový prvok. Ide o podporu o ekologické e, polnospodárstvo alebo ktoré je blízke životnému prostrediu a moja otázka je, či všetci videli tento doplnok, pretože niektorí by možno chceli hlasovať proti. To je to, čo som chcela povedať. Preto som požiadala o tento ústny dodatok k článku 24. Thank you very much, but I think it was uh, clear. Myslím, že to bolo jasné, že kolegovia hlasovali a nechcú meniť stanovisko k oceku, o ktorom sa hlasuje. 153. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 155 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 156 za. Proti. Zdržiavajú sa prijaté. 157 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnuté. 158 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnuté. Kompromis sedmička za, proti, držiavajú sa prijaté. 161, 160 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Ideme si overovať 160? Tak hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. jednotka alebo 162. Hlasujeme o 162, kto je za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Ešte raz. 162, kto je za, prosím, zdvihnite ruky. Ďakujem. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Návrh 163. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 164 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 165 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 166 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. 167 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 168 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutý 170 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutý 171 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnutý kompromis 6 za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. 169. Kto je za? Proti, zdržiavajú sa, zamietnutý. 174. Kto je za? Proti, zdržiavajú sa prijatí, 175 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 177 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si 177, prosím. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Už nás je menej zamietnuté. 178. Kto je za? Proti. Držiavajú sa zamietnuté. 179 za. Proti. držiavajú sa zamietnuté. 180 za. Proti. Držiavajú sa zamietnuté. 181 za. Proti. Držiavajú sa prijaté. 182 za. Proti. Držiavajú sa zamietnuté. 183 za proti, zdržiavajú sa zamietnuté. ITRE 16 a je to blok, ale s čím? So 147? Je to ITRE 1 až 16. Sú to príspevky ITRE. V júni sa o tom hlasovalo, čiže blok. Kto je za ITRE? Á, proti? zdržiavajú sa, prijaté. 147 za, proti, zdržiavajú sa, prijaté. Jednotka za, proti, zdržiavajú sa, zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržiavajú sa, zamietnuté. Trojka, nie, blokujeme. 3 plus 14 za. Proti, zdržiavajú sa, prijatý tento blok. 4 za, proti, zdržiavajú sa prijatí, 5 za, proti, zdržiavajú sa prijatí, 6 za, proti, zdržiavajú sa prijatí, 8 za, proti, zdržiavajú sa prijatí, 9 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 10 za, proti, zdržiavajú sa prijaty, 11 za, proti, zdržiavajú sa prijaty, 12 za, proti, zdržiavajú sa. Dvanáctka ešte raz prosím, za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 13 za, proti, zdržiavajú sa, prijatí. 15 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 16 za, proti, zdržiavajú sa Nevidela som ALD. 16 ešte raz. Kto je za? Proti? Držiavajú sa? Za. Overíme si 16. Hlasujte prosím elektronicky. Um, our number changed a bit. Let's see how it looks. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 17 za. Proti. Držiavajú sa Overíme si elektronicky. 17. Hlasujte, prosím. And the vote is uh, closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté 20 za, proti, zdržali sa, prijaté 21 za, zd- proti, zdržali sa, prijaté 23 za, proti, zdržali sa, a zamietnuté 19. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 22 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme. 22. Otváram hlasovanie. Oh, A ospravedlňujem sa, takže e, to sme ani nemali hlasovať o tomto. Takže 24. Za. Prosím, zvihnite ruky 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa prijaté 26 za, proti, zdržali sa, preveríme. Otváram hlasovanie. And the vote is uh, closed. Končím hlasovanie. Rejected. Zamietnuté. A záverečné hlasovanie o celom uznesení elektronicky otváram hlasovanie. Uh, Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem pekne. A ďalšie hlasovanie je prijatie návrhu stanoviska o energetickej e, výkonnosti budov. Takže sústreďme sa. We start with a compromise. Uh, compromise. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté.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 proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Sto sedemdesiat sedem za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sto sedemdesiat osem za, proti, zdržali sa, Overíme si 178. Otváram hlasovanie. And it is, uh, closed. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 179 za. Proti. Zdržali sa. Ešte raz ECR, takže 179 za proti, zdržali sa, radšej si overíme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 180 za, proti, zdržali sa, prijaté. 181 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 182 za. To sme už hlasovali? 182. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 183 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 172 čas 3. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 189 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 190 za, proti, zdržali sa prijaté, 191 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 192 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Overíme si. 192. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 193 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 194 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 199 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 200 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 201 za, proti, zdržali sa prijaté, 202 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 204 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 205 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 206 za, proti, zdržali sa, radšej si overíme, otváram hlasovanie, Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 207 za. Proti. Zdržali sa. Tiež si overíme 207. Otváram hlasovanie. A teraz to uzavrieme. Prijaté. Niektorí nehlasujú, mám pocit. No, tak dávajte pozor. 208 za, proti, zdržali sa. Overíme si 208. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 209 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 8, ten vypadáva aj s tým usným. 210 za, proti, zdržali sa prijaté. 211 za, proti, vypadáva. 212 za, proti, zdržali sa Overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 213 za, proti, zdržali sa, prijaté. 215 za, proti, zdržali sa. 215, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si overiť pečku? Dobre. Otváram hlasovanie o kompromise 5. Ah, ah. Ah, okay. Um, the vote is uh, closed. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Je tam veľa pozmeňovacích návrhov, gratulujeme. Ďakujeme pani Dali, naozaj oceňujeme to. 240, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 226 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 216 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 218 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 218 druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 230 za, proti, zdržali sa. PPP. Kto je za 230? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 223 za, proti, zdržali sa, overíme si to. B123. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 217 za. Proti. Prijaté. 222 časť za proti, tento vypadáva. 219, we vote on it, part yeah, one? False. False. We move to 221, part one. Who... 221, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 221, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Overujeme si, 221, druhá časť. Bolo tam veľa dvojok, áno. 2, 2, 1, druhá časť. Zamietnuté. 219, druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 222. časť za. Proti? Zdržali sa prijaté. 222. druhá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Tak ďalej. Tak 224 tiež vypadáva. 225 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 227 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 216 <clears throat> druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 218, tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2, 2, tretia časť. Dobre, to sú identické. 2, Vypadáva alebo nie, pýta sa pani predsednička. Takže 231 za. Proti zdržali sa zamietnuté. <clears throat> 2, 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dva, tri, tri a štyri spolu za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2, 5, 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 260 za, proti, zdržali sa zamietnuté. <clears throat> 235 prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 236 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 237 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6 za, Proti? Overíme si. Kompromis 6 overujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Ďakujeme. Preskočíme zo pár strán, takže na 250 sme za proti, zdržali sa zamietnuté. 251 <clears throat> prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 251 druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté.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 252, 262, 263 blokovo spolu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 264 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 265 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 266 za, proti, zdržali sa, prijaté. 267 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 268 za, e, aj 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 270 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 271 za, proti, zdržali sa prijaté. 272 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 274 za, proti, zdržali sa, prijaté. No, radšej si to overíme. Niečo sa v tých väčšinách zmenilo. No, zatváram hlasovanie. Prijaté. 275 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 282 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 283 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 284 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 285 za, proti, zdržali sa prijaté. Ale radšej si 285 overíme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 286 za, proti, zdržali sa pri, e, zamietnuté, 287 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 288 za, proti, zdržali sa prijaté, 289 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 290 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 291 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 292 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 293 prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 294 za, proti, zdržali sa prijaté. 295 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 296 za, proti, zdržali sa, prijaté. 297 za, proti, zdržali sa, prijaté. 298 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 299 za, proti, zdržali sa, prijaté. 300 za, proti, proti, zdržali sa prijaté. 301 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 302 za, proti, zdržali sa prijaté. 303 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 304 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 305 za, proti, zdržali sa prijaté. 306 za, proti, zdržali sa zamietnuté 307 za, proti, zdržali sa prijaté, 308 za, proti, zdržali sa prijaté, 309 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 314 za, proti, zdržali sa prijaté, prijaté, e, pardon, zamietnuté 315 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 316 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 317 za, proti, zdržali sa, overíme si, 317, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 318 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 319 za, proti, zdržali sa prijaté. 320 za, vypadáva 321 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 322 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, 2, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 2, 4 za, proti, overíme si. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 3, 2, 5 za, proti, Zdržali sa? Prijaté? Nie. Ešte raz. 3, 2, 5 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 3, 2, 8 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 3, 2, 6 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 3, 2, 7 za Proti? proti, zdržali sa prijaté. 329 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 330 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 331 za, proti, zdržali sa 331 si overíme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 3, 3, 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 3, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 3, 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 22 za, proti, zdržali sa, prijaté 23 za, proti zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti zdržali sa zamietnuté, 25 za, proti zdržali sa prijaté, 26 za, proti zdržali sa zamietnuté, 27 za, proti zdržali sa prijaté, 28 za, proti zdržali sa zamietnuté, 29 za,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 Pozmeňovací návrh 50 za, proti, zdržali sa. Preveríme 50. Otvorom hlasovanie. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 51 za, proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti Zdržali sa prijaté kompromis 12 za, proti. Zdržali sa. To je 20, pardon, 20 za, proti. Zdržali sa prijaté kompromis 19 za, proti. Zdržali sa prijaté 60 za, proti. Zdržali sa prijaté 62 za proti, zdržali sa, prijaté 63 e, za, proti, zdržali sa. Šesťdesiat tri. Šesťdesiat tri za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Šesťdesiat štyri za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Šesťdesiat päť za, proti, zdržali sa, zamietnuté 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 68 za, proti, zdržali sa, preveríme 68, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, teraz. Zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté 73 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijaté 83 76, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 83 za, proti, zdržali sa, prijaté 84 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté 85 za, proti, zdržali sa, preveríme 85 ku, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 87, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za,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 zdržali sa, zamietnuté 102 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 106 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 116 za, proti, zdržali sa, prijaté. 117 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 118 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 119 za, proti, zdržali sa, Myslím si, že je to prijaté, ale ak chcete, môžeme si to preveriť. Takže preveríme. Nie, dobre, tak prijaté. 120 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 123 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 126 za, proti, zdržali sa, pre, zamietnuté 124 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 125 za, proti, zdržali sa 125, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 127 za, proti, zdržali sa, prijaté 128 za, proti, zdržali sa zamietnuté 129 za, proti, zdržali sa prijaté 130 za, proti, zdržali sa zamietnuté 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté 132 za, proti, zdržali sa zamietnuté 133 za, proti, zdržali sa zamietnuté 134 za, proti, zdržali sa zamietnuté 135 za, proti, zdržali sa zamietnuté 136 za, proti, zdržali sa zamietnuté 137 za, proti, zdržali sa zamietnuté 138 za, proti, zdržali sa zamietnuté 139 za, proti, zdržali sa zamietnuté 140 za, proti, zdržali sa zamietnuté 141 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 146 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 148 za, proti, zdržali sa, prijaté. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 150 za, proti, zdržali sa. Nevidím, ako... Tak tam sa... 150 za, proti, zdržali sa, prijaté. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 153 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Konečné záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. A je to prijaté. Blahoželáme pani Jetemaky. A vlastne vám všetkým všakže. A posledné hlasovanie dnes predpoludním máme pred sebou. To je posledné hlasovanie. Návrh stanoviska o energetickej účinnosti. Začneme kompromisom 1A. Kto je za? 1 za, za, a za, proti, zdržali sa, preveríme si kompromis 1A. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 1B. Ten padá. Takže ideme na pozvanovací návrh 120. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 2a. Za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Kompromis 2a. Myslím, že je to zamietnuté, ale je to kompromis, takže si to preveríme. O, končím hlasovanie. A je to prijaté. Takže 2B padá. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržali sa. Preveríme kompromis 3. Otváram hlasovanie. The vote is... Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 165. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 167 a 81 spoločne. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5a. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis A6 za, proti. Kto je za A6? Ďakujem, prijaté. Kompromis A7. Kompromis 7. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 186 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8a. Kto je za? Proti zdržali sa. Preveríme 8a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdeme na kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dvestopäť za, proti, zdržali sa, ale 205, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 206 za, proti, zdržali sa, prijaté 207 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 10a, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Kompromis 11 za, proti zdržali sa prijaté 223 a 63 spoločne, kto je za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 12 a za, proti zdržali sa preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 12b, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme 12b, aby to bolo symetrické. Dobre, takže koniec hlasovania. Prijaté. Potom hlasujeme o bloku. Takže nie je 30. Kto je za? To na to sa nevzťahuje kompromis, takže kto je za? 30. Na to sa nevzťahuje kompromis, takže kto je za 30? 30. Kto je za 30? proti, zdržali sa, preveríme. Pani McGuinness, prepače, dávala som pozor, ale asi nie dosť dobré. Hlasovala som nesprávne ku kompromisu B, 12B. Asi je príne skoro by sme to opakovali, ale nesprávne som zahlasovala. Takže keby súhlasili ostatní, aby sme mohli opäť hlasovať, tam bol rozdiel jedného hlasu, takže ja nie som ochotná sa vrátiť k tomuto hlasovaniu. Dobre, informujem len svoju skupinu. Možno hlasovala proti vám, pán Belec, to neviete. Dobre vtipky, vtipky. Vrátime sa teda k 30. Preveríme si 30. 30. Closed. Konec hlasovania. Prijaté. A blok teraz 2, 2, 227, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 31 za, proti, zdržali sa, prijaté. 228 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 241, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 242 za, proti, zdržali sa, prijaté blok 242, eh, pardon, 244, 245, 247, 249, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 248, 243, 246 a 200, nie, takže bez 250, iba tie prvé 3, 243, 246, 248, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 250 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 251 za, proti, zdržali sa, prijaté 252 za, proti, zdržali sa, prijaté 253 za, proti, zdržali sa, 2, 5 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa e, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté prijaté 2, 6 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa, 2, 5, 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 260 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 261, 262 spolu, za, proti, zdržali sa. Ja neviem výsledok, poďme hlasať ešte raz. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté, ďakujem pekne, 263 za proti, zdržali sa e, zamietnuté 264 za, proti, zdržali sa prijaté 266 za, proti, zdržali sa zamietnuté 267 za, proti, zdržali sa zamietnuté 268 za, proti, zdržali sa, preveríme 268, Otváram hlasovanie. O, nemáme toho veľa. Koniec hlasovania. Prijaté. 2, 6, 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2, 70 za, proti, zdržali sa prijaté 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté 2,73 4, 5, 6 až po 79 blok, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 8. za, proti, zdržali sa, prijaté 280, za, proti, zdržali sa, prijaté 39 za, proti, zdržali sa, prijaté 40 za, proti, zdržali sa, prijaté 41 za, proti, Preveríme si 41. Otváram hlasovanie. A koniec hlasovania. No, je to pol na pol. Zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, prijaté 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Preveríme si 44. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Zamietnuté 45 za, proti, zdržali sa a zamietnuté 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ale no, kompromis 1B. Dobre, 49 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa, preveríme 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 14a. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté 69 za, proti, zdržali sa prijaté 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté 17, 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Ale preverme si to, je to kompromis. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 80. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa prijaté. 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Komprom 88 eh, eh, za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, prijaté. 95 za, proti, zdržali sa, prijaté. 96 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 103 za, proti, zdržali sa, prijaté. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 106 za, proti, zdržali sa, prijaté 12 za, pa, pardon, pada. A to bolo všetko záverečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Prijaté. A tým končíme hlasovanie. Ďakujem pekne. Thank you.

let's continue with our work today. Budeme pokračovať v našej práci. Máme 15-minútové zdržanie, pretože sme hlasovali tak dlho. Pokúsime sa teraz skoncentrovať a byť efektívni. Prechádzame na našu ďalšiu rozpravu. Európsky zbor Solidarity. Budeme hovoriť o návrhu textu pani Forenzi. Ona tu nie je, ale pani Bojlan za ňu odprezentuje jej text. Nech sa páči. Mikrofón poprosíme. Ospravedlňujem sa. Ďakujem. Iba prečítam poznámky za pani Forenzu ja tiež nebudem môcť zostať po celé trvanie diskusie, ale určite je tu, sú tu ľudia od pani Forenzity, si urobia poznámky. Európsky zbor Solidarity je nová iniciatíva EÚ, vytvára príležitosti pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov veku, aby mohli byť dobrovoľníkmi a pracovať v komunitách pre dobrobyt ľudí v Európe. Splňa sa tu jeden zo zakladajúcich princípov EÚ, Poskytuje sa týmto jednota pri vysporiadavaní sa s budúcimi krízami a núdzovými udalosťami. Oslavujeme 60. výročie rímskych zmluv a parlament, parlament i komisia potvrdzujú, že mienia podporovať solidaritu a rozvoj ľudskosti. Spravodajkyňa si myslí, že stojí za to, aby mladí ľudia, na ktorých tak ťažko dopadla hospodárska kríza a sú preto zraniteľnejší, by sa mali zaangažovať do všetkých možných opatrení, ktoré by mohli zlepšiť systém a politiky v kontexte solidarity. To pomáha posilňovať kultúru ľudských práv, na ktorých stojí Európska únia. Spravodajkyňa víta odhodlanie Európskej komisie a v tom, že pre postihnutých mladých ľudí tiež sú tu isté ponuky a kroky ale e, spravodajkynia zdôrazňuje, že dobrovoľné školiace projekty nesmú nahrádzať platenú prácu alebo stážistov, ktorý, na ktorých sa vzťahujú e, miestne zákony a pracovnoprávne kontrakty. Solidarita nesmie závisieť od trhu práce a preto členské štáty by mali dohliadať nad tým, aby sa uplatňovala dobrovoľnícka práca náležitým spôsobom. Aj dobrovoľné školiace programy nesmia byť odpoveďou na problémy, ktoré vytvára hospodárska kríza a úsporné opatrenia. Budúci zbor Solidarity by mal nahradiť eh, existujúcu Európsku dobrovoľníckú službu. Európsky dobrovoľnícky zbor aj Európska dobrovoľnícká služba sú síce dve eh, rôzne entity a nepokrývajú tie isté sféry, pretože jedna sa venuje dokonca aj službe mimo Európskej únii. Spravodajkynia považuje za dôležité zabezpečiť, aby sa aktivity, ktoré sa robili v rámci predchádzajúcich programov, neboli uzurpované teraz týmto jedným novým. Nesmú sa zastaviť. 100 tisíc mladých ľudí v rámci Solidarity by sa malo mobilizovať do roku 2020 projektami v oblasti sociálnej kohezie, environmentálnej ochrany, vzdelávania, kultúrneho dedictva, zdravotníctva a dlhodobej starostlivosti o starých ľudí, sociálnou integráciou a ďalších tém. Takisto integrácia migrantov, ochrana životného prostredia, ochrana pred prírodnými katastrofami. Toto sú ďalšie témy. Návrh komisie vychádza z filozofie Európskej charty ľudských práv a je dôležité zdôrazniť i práva žien, komunity LGBTI, migrantov a otázku ľudských práv ako takých, pretože tieto skupiny sú, sú mimoriadne zraniteľné. Takisto rodové hľadisko a migračné hľadisko musí byť zapracované do usmernení všetky členské štáty EÚ a možno aj iné krajiny, ktoré sa zapájajú do bilaterálnych dohôd, budú mať prístup k týmto e, programom, ale ľudia, ktorí sú prítomní bez pasu na území Európskej únie, e, títo budú problematicky, pretože ich členské štáty im možno nevydajú kartu identity alebo preukaz identity a potom sú problémy s vízami a s pobytom k povoleniu a tak ďalej. Týmto ľuďom však tiež treba pomôcť. V prvej fáze Európsky zbor Solidarity bude financovaný a riadený 8 rôznymi programami. Každý má svoj vlastný rozpočet. Erasmus+, Plus, Európsky program pre zamestnanosť a sociálnu zamestnanosť, program LIFE, Fond pre azyly a migráciu, Európsky program pre regionálny rozvoj a poľnohospodársky fond pre rozvoj. Európska komisia navrhuje, aby celkový rozpočet na implementáciu Európskeho zboru Solidarity bola 341,5 milióna eur v súčasných cenách od 1. januára 2018 do decembra 2020. Tak či tak, spravodajkynia sa obáva, že tie zdroje, ktoré sú účelovo vyčlenené na kultúrny a vzdelávací sektor, napríklad Erasmus plus budú jednoducho presunuté do tohto nového programu Európskeho zboru Solidarity. Erasmus plus je kultúrne a z vzdelávacieho hľadiska prínosné, prínosným činom a preto treba zachovať vysoký štandard školenia aj v rámci Európskeho zboru Solidarity SOS. E Sociálni partnery a aktéry občianskej spoločnosti. Týchto treba zainteresovať do procesu, aby sa robilo vyhodnotenie ex ante a aktivovalo, e, dohliadalo sa, monitorovalo bez toho, že by sa zasahovalo do siete občianských združení dobrovoľníkov. Procesy, ktoré obnovujú životné prostredie po katastrofách, by mali byť súčasťou celého diania, takisto reakcia na katastrofy, ochrana životného prostredia a podobné aktivity, ktoré sú oceňované členskými štátmi EÚ, kde ľud trpí národ, e, prírodnými katastrofami. Ďakujem toľko z mojej strany. Ďakujeme, hovorí pani predsedníčka, za odprezentovanie tém Európskeho zboru Solidarity. A teraz za pána Gambusa, za EPP, tieňový spravodajca, nám predstaví tému pán Ivo Belet. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ospravedlňuje sa pán Kalmus, že tu dnes nemôže byť. Je, na zahraničí, je v zahraničí so svojou politickou skupinou. Za EPP by som rád povedal, že by sme predovšetkým poďakovali pani Forenze, spravodajkyni, za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla na tejto téme. EPP súhlasí v mnohom s spravodajkyňou, ale sú aj body, v ktorých sme vzdialení od toho, čo hovorí spravodajkyňa a preto predložíme pozmeňujúce návrhy. Prvá vec. Správa a je pozmeňujúce návrhy, ktoré predložila pani Forenza, sa sústreďujú na miestne komunity a regionálnu úroveň. Samozrejme musí byť však jasné, milí kolegovia, kolegyne, pani predsednička, že to je európsky program, nie program, ktorý sa zameriava a financuje lokálne komunity. Pretože to nie je hlavným cieľom Európskeho zboru dobrovoľníkov. Máme tu aj dimenziu vzdelávania, povolania. Tisícky mladých Európanov musia dostať príležitosť, aby pre svoju budúcnosť participovali na živote spoločnosti musí sa to vnímať aj v kontexte rastúceho štátneho nacionalizmu v Európe, na čo treba pripraviť celoeurópsku odpoveď a táto solidarita, tento Európsky zbor solidarity je jedným z pilierov Európskej únie. Mali by sme rešpektovať princíp subsidiarity plne. To znamená, že keď komunikujeme s regionálnymi autoritami, e, by sme nikdy nemali zabúdať, že je to európsky program, ktorý má podporiť mládež. Druhá poznámka. Nadvezujem na pani Bojlan, ktorá sa vyjadrila pani spravodajkyne. Máme tu nejaké pozmeňujúce návrhy k žiadateľom o azyl a migrantom. Isté, že jedna z priorit Európskej únie je pomáhať azylantom a migrantom. Rešpektovať solidaritu je to aj naša priorita našej skupiny, ale nemáme sa zameriavať v rámci Európskeho zboru dobrovoľníkov iba na túto skupinu obyvateľstva. A preto tieto pozmenujúce návrhy. Predposledná poznámka, pani predsednička, čo sa týka odôvodnenia programu Erasmus+, ktorý by nemal byť v našej kompetencii, kompetencií a mali by sme sa sústrediť na iné programy ako napríklad LIFE. Nezabúdajme, že veľa peňazí pochádza aj z programu LIFE. Tam je naozaj veľký rozpočet pre Európsky zbor dobrovoľníkov, zdroj finančný. A posledná poznámka, ale nie v neposlednom rade dôležitosti významovej, sú tu isté odborné aspekty, Tieňový spravodajca pán Gambus e, mojimi ústami hovorí, že v nasledujúcich týždňoch by sme mali naozaj zapracovať na téme a tieňoví spravodajcovia by mali dosiahnuť dohodu, aby sa tento text ďalej zlepšil. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Kalembach. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajkyni pani Forenza. V niektorých oblastiach e, my ako SAD e, by sme chceli ešte podčiarknúť výhrady. Týka sa to napríklad otázky financovania. Spomínali to už predrečníci, že tu na trh prišla dobrá nová myšlienka tým Európskym sporom Solidarity, ale financovanie cez existujúce programy Napríklad, ak sa stiahnu peniaze z live, e, to je podľa nás veľmi kritické, takže mali by sme ešte sa rád zamyslieť nad tými tzv. novými peniazmi a nemali by sme existujúce programy, ktoré sa v minulosti osvedčili ako veľmi úspešné a tým mám na mysli aj niektoré ďalšie mládežnícke programy, ktoré už existujú a nie sú nejak nadmerne financované a e, ak to nie je naozaj naša kompetencia, tak nepovažujem to za správne, aby Erasmus Plus Eh, ktorý práve dostal 50 eh, extra miliónov, by sa týchto 50 miliónov teraz odtiaľ stiahlo, aby to prešlo do tohto eh, Európskeho fondu Zvoru Solidarity. No a druhá vec, sú tu obavy, to bude závisieť od konkrétnej formulácie, ktoré sú možno skôr v takej oblasti zdravia, pretože vieme, že vzdelávanie a zdravie veľmi úzko súvisia. A nechceme, aby takýto program Ďalej mm, posilňoval rozdelenie spoločnosti, pretože eh, v veľkej časti to eh, závisí od neplatenej práce a je tu teda riziko, že poskytovateľia projektov sa budú snažiť prejsť z plateného trhu práce na neplatený trh práce a to bude na okor mladých ľudí, ktorí hľadajú prácu, eh, na to potrebujú financovanie odplatu, čiže pri preverovaní projektov a pri prideľovaní projektov musíme byť veľmi opatrní, aby eh, mladí ľudia neboli, tak povediať, vykoristovaní v zmysle tejto v zásade veľmi dobrej myšlienky. Ešte tam dáme pozmeňovacie návrhy do 13. Eh, septembra. Máme ešte času a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you very much. Ďakujem. ALDE nemá rečník ani ECR, ani za zelených. Pani Turnano, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za prácu kolegyni. My len schvaľujeme princíp eh, humanitárneho týmu mladých ľudí v Európe, ale tento nástroj, nástroj je vlastne len akým maskomovaným spôsobom znižovania nezamestnanosti mladých. Samozrejme, dobrovoľnícka práca môže byť obohacujúca, ale nevyrieši tento problém a nerovná sa ani odbornému vzdelávaniu, ani plnoprávnemu e, zamestnaniu. Na rozdiel, čo komisia tvrdí vo svojom programe, hoci niektoré firmy používajú a zneužívajú prekerné pracovné dohody na miesto decentných pracovných miest a komisia tuto zavádza také mm, nebezpečné zmetky alebo zamiešanie termínov. Tento európsky zbor, e, akým spôsobom bude fungovať alebo e, mal byť financovaný čiastočne z programu Erasmus, čo je polutovania hodné. Ešte by som pripomenula, že tento zbor financovaný z rozpočtu EÚ by mal príjmať len občanov členských štátov, takže budeme rozhodni v tejto otázke, pretože program komisie hovorí o integrácii aj neeurópskych e, mladých ľudí, čo je v tejto hlbokej migračnej kríze nezodpovedné. Navrhneme pozmeňovacie návrhy, ktoré samozrejme neprejdú. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, pán Kaputo. Ďakujem, pani predsednička. S tým, čo sa deje v Európe, začať e, témou solidarity, to je naozaj vynikajúce východisko. Návrh vytvorenie právneho rámca pre Európsky zbor Solidarity prispeje podľa mňa čeliť potrebe e, E, riešiť sociálne problémy a hlavne pre mladých je potreba e, osobného a vzdelanostného profesionálneho rozvoja. Hlavne v tej vzdelanostnej a odbornej otázke, tam by som sa pristavil, potrebujeme viacej kompetencií na našom kontinente a tie prekerné pracovné podmienky silno podkopali e, náš obecný know-how Dobrovoľnícky zbor by žiadnym spôsobom nemal nahrádzať e, platenú prácu alebo e, regulérne pracovné zmluvy, ale mala by to byť príležitosť dostať sa na pracovný trh, e, zvyšovať a zabezpečovať kvalitu služieb pre mladých, pretože e, to dedičstvo, nádeja, nádeje do budúcnosti týchto mladých ľudí má naozaj neoceniteľnú hodnotu hlavne v tomto historickom momente si nemôžeme dovoliť tento kapitál premrhať. Preto zdieľam stanovisko spravodajkyne Forence podporiť začlenenie sociálnych partnerov a celej e, občianskej spoločnosti do procesu hodnotenia a dohľadu programu nad programom. Skúsenosti, napojenie na skutočné potreby, verejné E, mienke, teda spoločnosti ako takej. To je nevyhnutný predpoklad pre správne fungovanie tohto zboru. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pani Zdrahalová za komisiu. Um, uh, good uh, morning. Uh. Dobrý deň. V mene Európskej komisie by som pozdravila parlamentný výbor a ďakujem všetkým poslancom za pripomienky a pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili. Máme niekoľko komentárov e, v týchto bodoch, ak dovolíte. Poprvé, pozmeňovací návrh číslo 18 proti opatreniam na kvalitu a na podporu. Sú tam e, vložené niektoré e, pojmy a hovoríte, že kvalitatívne a podporné opatrenia v prípade zásadného narašenia alebo ekologických haváriách e, ktoré boli, alebo nehod v prípade klimatických zmien, tak tu by som rada upozornila výbor na to, že tieto opatrenia budú horizontálnou súčasťou predkladanej iniciatívy a podobne sú rozpracované v článku 8 navrhovaného nariadenia. Inak povedané, nebudeme sa obmedzovať len na niektoré okruhy alebo činnosti, ale budú to činnosti, ktoré sa budú poskytovať priebežne. Budú sem spadať aj online veci, jazyková podpora, školenia a podobne. To je k, čísle, k číslu 18. Teraz číslo 26. V článku 16 odstavec 3 ide o pravidelné preskúmavanie značky kvality. Váš výbor žiada, aby sa tam stanovil konkrétny časový rámec. My by sme k tomu dodali, že prehodnotenie bude vychádzať z priebežného monitorovania a nebude sa jednať len o posúdenie, ktoré by prebiehalo len konkrétne jediný raz. Pokiaľ ide o trvanie navrhovaného programu, sú navrhované 3 roky. a preto je to pravidelné podávanie správ také dôležité. Pozmeňovací návrh číslo 27, to je tiež v článku 13, odsek 5, keď pôvodný návrh nariadenia hovorí, že značka kvality Európskeho zboru Solidarity nevedie automaticky k financovaniu Mm, z financí pre tento zbor a váš návrh vyškrtol slovičko not, nevedie a uvádza, že by mal viesť, ale vysvetľujem, že tá značka kvality bude určitým osvedčením pre organizácie, ktoré sa budú chcieť zapojiť do činnosti Európskeho zboru Solidarity ale pri tom vydávanie osvedčení tam sa bude um, overovať schopnosť poskytovať takéto činnosti, ale neznamená, že sa budú hodnotiť konkrétne projekty pri posudzovaní čin žiadosti o financovanie a tie sa budú podávať neskôr. To, že niekto má značku kvality, neznamená automaticky, že dostane aj financovanie z EU fondov. To bola 27. A teraz číslo 29. prevádza eh, exekutívne akty a akty eh, v prenesenej moci. A tu by som eh, rada dodala, že komisia vie o probléme pri využívaní delegovaných e, či iných aktov a vieme, aký je postoj EP, ale keďže ide o horizontálnu záležitosť, ktorá ide nad rámec tohto návrhu nariadenia aj tohto stanoviska, tak by som sa zdržala komentára v tomto momente a dúfam, že to budeme môcť e, e, vyriešiť v inom kontexte. Ďakujem. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Len pripomeniem, že deadline je 13. 9. o 13. hlasovať budeme 19. oktobra. Uzatváram diskusiu k tomuto bodu. Uh, Nasledujúci bod je stanovisko. Je to správa o pokroku pri vykonávaní, e, pri vykonávaní Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia. Spravodajkyňou je pani Childers a hneď vám dám slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Ako viete, aplikujeme dohovor OSN pre postihnuté osoby EÚ od roku 2003. Je to prvý dohovor, ktorý bol plne ratifikovaný a je to skutočne veľký medzník. Postoj našich občanov a postihnutých je veľmi dôležité. Ide o e, rovnaký prístup, o pariterné možnosti pre týchto občanov a vychádza to aj e, z charty základných ľudských práv ale naďalej existujú prekažky v prístupe e, zdravotníckých služieb pre tieto osoby. Pred tromi rokmi na základe formálnej výmeny s komisiou e, sa vypracovala štúdia, stanovisko potom bolo aj uverejnenie textu a v súvislosti so stálym e, výborom OSN o aplikácii a my by sme na to mali zareagovať. EP pripravil svoje stanovisko a náš výbor naznačuje, aké sú naše hlavné obavy, pokiaľ ide o prístup k zdravotníckým službám pre handicapovaných. Handicap je asociovaný so zlým zdravotným stavom a veľmi často to súvisí aj so zlou odpovedou alebo so slovou možnosťou prístupu k zdravotníckým službám Ide tiež o to, aby sme odpovedali na potreby stratégie, ktorá, tak ako bola stanovená na roky 2010 a 2020 a vychádzame aj z našich pov- povinností z dohovoru OSN pre postihnutých. Väčšina z nás si myslí, že prístup k týmto službám je e, základným, základným, základným právom a je to aj ochrana proti diskriminačným politikám ale existujú prekážky na presadenie týchto práv a to je dôvod, prečo chceme presadiť naše ašpirácie v prospech handicapovaných, hoci by to znamenalo aj isté ustanovenia v zdravotníckej e, starostlivosti, pretože e, hodnotíme, že v niektorých prípadoch regulácia má prázdne miesta Mm, vieme, že veľmi často problémy v prístupe k službám, nedostatočné financovanie a tak ďalej predstavuje problém pre e, túto vrstvu obyvateľstva. preto potrebujeme posilniť opatrenia na splnenie týchto cieľov. E, na, existujú národné plány, ale napriek tomu je ten Pokrok, ktorý sa zaznamenal, ešte nie je dostatočný, hlavne v prístupe k zdravotníckým službám pre handicapovaných. Európska sieť by mala uvažovať o, pri, o špecializovanom a viac disciplinárnom prístupe týchto e, zdravotne postihnutých ľudí k zdravotníckým službám a nemalo by sa to týkať len zvláštnych ochorení. Je celá séria otázok, kde môžeme pôsobiť, ale ja by som poukázala na genderovú otázku, rasovú diskrimináciu, na právo maloletých a teším sa, že e, budem môcť spolupracovať s tieňovými, aby sme pôvodný text posilnili a aby sme posilnili všetkých, hlavne e, posilnili práva a handicapovaných prospech nás všetkých. Ďakujem. A teraz tieňovi spravodajcovia. Ďakujem. Gratulujeme spravodajkyni k, po, k textu. Kolega Patričelo tu dnes nemôže byť, ale poprosil ma, aby som namiesto neho vystúpil s jeho stanoviskom a aby sme sa upozorni, aby sme upozornili hlavne na tú európsku stratégiu pre handicapovaných a aby sme im umožnili realizovať ich práva a aby sa mohli plne zúčastňovať života v európskej spoločnosti. Počas celé roky pôsobenia stratégie e, sa zaznamenal pokrok v 8 oblastiach prístup, účasť, zamestnanosť, vzdelávanie, sociálna ochrana, verejné zdravie a rozhodujúcim spôsobom sa posilnilo aj to, že EÚ pristúpila k dohovoru OSN. Tie iniciatívy, tak ako boli vyjadrené v ostatných členských štátoch, by nemali byť príležitosťou pre Eh, nejaké neplnenie, ale mali by sme ísť cestou odstranenia fyzických, technologických a kultúrnych prekážok. Napriek úsiliu EÚ pre handicapovaných, tak ako to hovorí aj smernica pre cezhraničné poskytovanie zdravotných služieb, ktorú, ktorá bola spustená Môžeme toho ešte veľmi veľa urobiť, hlavne e, v účinnej legislatívnej spolupráci, ale hlavne finančnej medzi členskými štátmi. S tým, že obyvateľstvo v EÚ starne, tak e, citeľne narastá počet handicapovaných osôb, môžeme hovoriť o 120 miliónoch občanov v roku 2020, ktorí budú postihnutí nejakým handicapom. Tieto problémy e, musíme samozrejme riešiť aj za pomoci národnej úrovne a členských štátov, aby sme tieto osoby e, s handicapmi nenechali ponechané na seba a aby sa mohli plne začleniť do spoločnosti a do pracovného trhu, aby títo ľudia mohli e, žiť čo najautonómnejšie ako plní, plnoprávni občania našich spoločností musíme presadiť hodnoty a také, aby handicap bol uznaný. Ďakujem za návrh textu a som si istý, že vďaka diskusii sa nám podarí nájsť do 13. septembra finálny text, aby sme mali stanovisko, ktoré bude podporené sdielaným názorom. Uh, Ďakujem. Pán Gierek. Ďakujem. A som veľmi rád, že vo výbore pre životné prostredie sa zaoberáme e, takouto stratégiou, pretože ja konštatujem, že potrebujeme celoeurópske východisko E, internet nepozná hranice a napriek tomu je pre nás samozrejmosťou, že všade funguje. Ale príliš málo web stránok je naozaj bezbariérových. Tu sú potrebné európske rámcové podmienky. Alebo si zoberte voľný pohyb, jeden zo, jedno zo základných práv v Európe karta e, postihnutého, postihnutej osoby začala ako pilotný projekt už v niektorých e, krajinách. Teda ľudia so zdravotným postihnutím e, budú mať o mnoho ľahší voľný pohyb v Európe. Takže potrebujeme takýto európsky rámec, potrebujeme európsku stratégiu a ďakujem spravodajkyni Helge Stevens. Ona tu v parlamente e, spojila ľudí v e, nepočujúcich z celej Európy a keď si o, niekto myslí, že je len jeden jazyk posunkový, v každej krajine sú aj viaceré verzie posunkových e, jazykov. Ona naozaj sa veľmi angažuje v tejto práci a aj vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci s ňou veľmi úzko spolupracujem a ak teda môžeme do toho vniesť určité expertné poznatky, mohli by sme veľa zmeniť. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Pán Tovolt, ďakujem. Na úvod chcem poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú prácu, dôslednú. Ja som v tejto oblasti aktívny už veľmi dlho. Ešte než som sa stal europoslancom, bol som predsedom našej organizácie osôb so zdravotným postihnutím vo Fínsku. A obyčajne ľudia, ktorí sú v takýchto organizáciách aktívni, majú na to e, obyčajne veľmi osobný dôvod. E, nepôjdem do detailov, ale je to fakt vo všetkých takýchto organizáciách pre ľudí so zdravotným postihnutím v Európe. Takže máme naozaj toho veľa pred sebou, pretože nám e, to zlyháva, zlyháva nám diagnostika, systém vzdelávania vzhľadom no, na tú diagnózu. Takže osoby s postihnutím vlastne nemajú možnosť využiť svoje schopnosti, Takže tak povedať, ich zneužíva spoločnosť, pretože nemajú tie možnosti, ktoré obyčajne máme my. A nechcem uh, zaberať veľa vášho času. Máme za sebou naozaj dlhé hlasovanie, ale som veľmi uh, spokojný s uh, jej prácou a pokúsim sa urobiť, čo bude môj sil, aby sa to ešte trošku zlepšilo. Takže východisko je dobré, ďakujem. Excellent starting point. Thank you, Mr. Um... Vynikajúce poznámky, pán Tiller. Yes, thanks very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ja by som chcel poďakovať pani Childers naozaj má vhľad do tejto témy a zaujímavé námety. Jej apel na multidisciplinárnu starostlivosť, špecializovanú starostlivosť a prístup vychádzajúcu z ľudských práv v oblasti postihnutia, tie sa mi páčili. Chcel by som sa tiež vyjadriť k tomu, že osveta nie je veľmi aktívna a ľudia veľa nevedia o tejto smernici o zahraničnej starostlivosti. A to potom diskriminuje najmä ľudí s postihnutím k prís- v prístupe k zdravotníctvu v rozličných členských štátoch EÚ. Práve preto, že je veľmi zložité popreplácať potom všelijaké dodatočné náklady. Táto smernica by sa mala dostať do života zároveň s dohovorom o právach osôb s postihnutím, aby sa zaručil prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorú si ľudia môžu dovoliť a ktorá je cezhraničná. Pretože je to ich právo, keďže sú občania EÚ, majú právo na najvyšší dosiahnutelný Um, level alebo úroveň starostlivosti a je to základné, zásadné ľudské právo. Sú milióny ľudí, ktorí žijú s postihnutím a neustále čelia prekážkam, bariéram, ktoré sa stavajú do cesty ich prístupu k zdravotníckým službám. Milióny ľudí s postihnutím čelia týmto bariéram, ktoré sa nemenia, sú tam stále, nemajú informácie na o svojich nárokoch, súkromné poisťovne ich diskriminujú, nemôžu si dovoliť zdravotnícke služby v niektorých zariadeniach a takisto nie je adaptovaná zdravotná starostlivosť na ich špecifické potreby. Ľudia s postihnutím tiež chcú žiť nezávisle, bez ohľadu na ich postihnutie a zapájať sa do spoločnosti. Vytvárame spoločnú Európu a nechceme, aby tí, čo sú postihnutí, boli vyčlenení. Chceme, aby všetci, aj keď sú rôzni, mohli spolu fungovať a boli mobilní. Participácia má svoje podmienky a komisia musí zapracovať tieto podmienky do svojich odpovedí a reakcií. Rád by som videl ďalšie opatrenia pre poskytnutie, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a kampane o zdravotníctve, ktoré by boli prístupné ľuďom. Takisto e-health by malo byť plne prístupné aj pre ľudí s postihnutím a ich rodiny. Často sa stáva, že nie len jeden človek v rodine je postihnutý, často viacerí v tej istej rodine sú ovplyvnení stavom ich príbuzného alebo príbuzných. Takisto na základe rodu a sexuálnej orientácie a postihnutia treba zvážiť, aký prístup títo ľudia majú k sexuálnym a reprodukčným zdraviam, pre mnohé dievčatá je to v podstate nemožné pre ženy dievčatá s postihnutím e, získať informovaný súhlas s antikoncepciou, hoci by mali byť podporované aj takýmito krokmi vo svojej voľbe, slobodnej voľbe a rozhodnutí o tom, ako naložiť so svojím sexuálnym a reprodukčným životom. Napokon by som zdôraznil, že sú tu aj sociálne služby, ktoré boli veľmi ovplyvnené úspornými opatreniami v niektorých členských štátoch EÚ a disproporčne to ovplyvnilo kvalitu života najmä ľudí s postihnutím. Potrebujeme tieto bariéry odstrániť, rozložiť v našej spoločnosti. Prispejme k tomu. Teším sa, pani Childers na pozmenujúce návrhy. Teším sa na prácu, aby sme získali čo najlepšiu správu, aká je len možno. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani Dornáno. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajcovi. Niekoľko poznámok. V tejto pre mňa veľmi uh, dôležitej téme handicapovaných, čo zažívajú každý deň. Mrzí ma, že som kritická, ale keďže návrh stanoviska aj povodná správa nie je dostatočne ambiciozná a pragmatická. Títo ľudia zdá sa, že čakajú, aby sa aplikovala um, regulácia, hlavne pokiaľ ide o prístup aj do verejných budov, potrebujú ale vylepšiť e, finančnú situáciu v každodennom živote. Prečo, keď hovoríme o diskriminácii, prečo nehovoríme hovoríme o konkrétnych opatreniach e, v čase technológie? Prečo nerozvíjať také nástroje, ktoré e, získajú pre týchto ľudí väčšiu autonómnosť v každodennom živote. To je tá práca, ktorá nás čaká. Pokiaľ ide o maloletých a handicapovaných, treba urobiť všetko preto, aby sa zabezpečilo ich začlenenie do školskej dochádzky od troch rokov, je potrebné zvýšiť počet štruktúr a, a medicínskych vzdelávacích centier a škôl. Zdôrazňujem potrebu fungovania lekárov v takýchto zariadeniach a je to aj ďalšia oblasť zjednodušenie administratívneho postupu e, v, pre handicapovaných je dôležité uznať úlohu viacerých sociálnych aktérov prípade, že štruktúry nefungujú alebo ak handicapovaní sú nejakým spôsobom diskriminovaní, treba posilniť národné, regionálne a celoštátne štruktúry, aby im pomohli. Títo ľudia majú právo mať prístup na vzdelávanie aj do pracovného trhu ak by došlo k diskriminácii týchto ľudí, treba e, e, navrhnúť aj eventuálne sankcie. Treba prehodnotiť príspevky a finančné zdroje, ktoré sú určené handicapovaným, aby neboli nižšie, než je prach chudoby, čo je nepriateľné. Dúfam, že, sa, že so mnou budete súhlasiť. Thank you, Madam Daly. Ďakujeme pani Dali. Ďakujem pani predsedajúca. Rada by som začala tým, že poďakujem pani Childers, spravodajkyni, pretože vyčlenila zásadne dôležité problémy. Nedostatok napríklad multidisciplinárnych špecialistov pre ľudí s postihnutím a takisto málo práv v praxi poskytovaných eh, európskymi zákonmi pre ľudí s postihnutím. Sú to závažné výzvy, ktorým sa snažíme čeliť dnes, napriek tomu, že máme komplexnú stratégiu do roku 2020 a už beží od roku 2010. Je to komplexná stratégia pre postihnutých. Tieto ľudia majú právo na najlepšiu dostupnú zdravotnú starostlivosť a majú právo na to rozhodnúť, e, ako chcú žiť, s kým chcú žiť, ako chcú naložiť so svojím životom. Preto chceme zdôrazňovať dôležitosť nezávislého bývania. Keď niekto býva nezávisle a necíti sa závislý od komunity, to prispieva k lepšiemu pocitu zo svojich schopností a lepšie sa dokážu títo ľudia vysporiadať s každodennými výzvami, s takýmto postojom a pocitom. Treba pomáhať postihnutým ľudí, aby žili radšej nezávisle, možno aby mali personálnu asistenciu a preto podporím túto správu. Potrebujeme silné opatrenia, ktoré zabezpečí ja adekvátne, kvalitné prostriedky pre ľudí na nezávislé bývanie. Táto stratégia EÚ pre ľudí s postihnutím by mohla pomôcť týchto ľuďom spolu v súčinnosti s fondmi Európskej únie vyčlenených na ich bývanie. Myslíme si, že to je veľmi dôležité, aby Európsky štrukturálny investičný fond sa tiež použil na tieto ciele a treba pozbudiť Európsku komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že tieto fondy nebudú investované do inštitucionalizovanej starostlivosti, ale do projektov, ktoré podporujú nezávislé bývanie v našich komunitách. Myslím, že iba týmto spôsobom sa dá ľuďom s postihnutím pomôcť dosiahnuť ich plný potenciál a neobmedzovať ich v ich živote. V tomto zmysle predložím pozmenujúce návrhy a ďakujem ešte raz za text pani Childers. Ďakujeme pani Dali a ďalším rečníkom je pán Bodo. Pán Kaputo, Áno, e, otázka handicapovaných je veľmi zložitá téma. My sa máme venovať stanovisku MV. Je to veľmi zložité, pretože táto problematika, keď chceme k nej pristupovať, musíme urobiť holistický prístup a brať do všetky aspekty. vo všetkých 8 oblastiach, ale stratégia sa nikdy nebude nikdy nebude komplexná a úplná, keď tam bude chýbať jedna časť rodiny handicapovaných. To sú tie, ktoré najviac postihla ekonomická kríza. A preto je potrebné vytvoriť e, špeciálne zdravotnícke služby a poskytnúť im práve e, týmto rodinám handicapovaných. Nebudem opakovať, čo už bolo povedané. Gratulujem spravodajkyni. Neuniká mi význam smernice o prístupnosti webu a návrh aktu o prístupnosti alebo ďalšia normatíva. Ale napriek týmto pozitívnym výsledkom e, existujú ešte ďalšie úlohy. Počet e, Európanov, ktorí sú handicapovaní, narastá a ich miera zamestnanosti je veľmi nízka v porovnaní s väčšinovým obyvateľstvom. 30 handikapovaných je ohrozená chudobou. A skutočný sociálny systém, ktorý by ich mal a ktorý ich ochraňuje, tak to je vlastne ich rodina. V Taliansku sa nedávno schválil zákon, ktorý by mal pomôcť týmto osobám, keď ostanú osamotené. Otázka rovnoprávnosti, aby všetci mali rovnaké príležitosti a práva. Je potrebné urobiť veľa v členských štátoch, ale našou povinnosťou je ich usmerniť. A preto predložím pozmeňovacie návrhy. Thank you very much. And now, madame... Ďakujem. Pani Plasencia z, komisi- z komisie. Good morning. Um, I would like to start with... Chcela by som na úvod poďakovať eh, spravodajkyni za návrhy v správe, pretože sú všetky veľmi relevantné. Na implementáciu európskej stratégie eh, pre handikovaných. je to vlastne implementácia dohovoru OSN o právach osôb s zdravotným postihnutím EÚ. Zdravotníctvo je jedna z 8 oblastí v stratégii a je to eh, nevyhnutý prvok, ktorý treba správnym spôsobom riešiť, aby teda osoby mohli žiť nezávisle, aby sa mohli zúčastňovať na živote spoločnosti a aby sa dokázali zamestnať. Eh, musíme maximalizovať povedomie o existujúcich právnych nástrojoch, ako je E, smernica o, o príslušnom zdravotníctve a údaje, ktoré sme zozbierali a zbierame, zohľadňujú nevýhodnejšiu situáciu handicapovaných osôb a to musíme zlepšiť. To je veľmi dôležité. Najmä by som chcela povedať, že sme veľmi radi, aký význam dávate v tejto rozprave práve prístupnosti, dostupnosti. To sa komisia snaží zlepšiť vo všetkých oblastiach života. A veľmi sa tešíme tej podpore tejto téme. Ďakujem a tešíme sa na to, keď tá správa bude zapracovaná. Ďakujem. Pani Childers, chcem poďakovať všetkým za ich pripomienky. Veľmi zaujímavé to bolo vypočuť si to všetko. Myslím si, že všetci sa zhodneme v mnohých veciach, takmer na všetkom. A veľmi sa teším na prácu so spravodajcom a tak ďalej. Hovoríme stále o integrácii fiskálnej, ekonomickej a tak ďalej. Stále sa v Európe hovorí o integrácii okrem tejto a podľa mňa žiadna z tých vecí nebude mať absolútne žiadny význam, ak sa vám nepodarí zahrnúť tých vylúčených ľudí s handicapom ktorí sú v našej spoločnosti. Nie je to práve tá najdôležitejšia integrácia. Závodneme na euro, na hranice a na všetko. Myslím si, že musíme sa zamyslieť naozaj nad tým najzákladnejším uh, typom uh, integrácie, teda integrácie ľudí, ktorí boli vylúčení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcem vám pripomenúť, že lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov je 12. septembra 11. a hlasovať sa v Envy bude následne. Takže týmto končíme tento bod programu a dostávame sa k poslednému. To je návrh stanoviska k úlohe euroregionov a miest implementácia COP21 Spravodajcom je pán Parňo, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička, vážené kolegyne a kolegovia. Ako viete, Parížská dohoda z decembra 2015 uznáva úlohu regiónov a miest v boji proti klimatickým zmenám. Článok 7 vyzýva regióny a mesta, aby podporili aktivity zamerané na zníženie emisí skleníkových plynov a aby podporili regionálnu spoluprácu a medzinárodnú spoluprácu. Prosím som tejto, tohto návrhu stanoviska som posudil úlohu miest a regiónov tak ako sa to v rámci tohto hodnotenia má etablovať, teda aby sa realizovala Parížská dohoda a COP21 o klimatických zmenách, aby bolo možné konštatovať v prvom rade, že medzi, mesta a regióny v Európe už preukázali svoju odhodlanosť v boji proti klimatickým zmenám, sú hlavnými prispievateľmi k akčnému plánu eh, a sú eh, takisto mimo eh, štátnymi, mimovládnymi prispievateľmi k týmto aktivitám e, na podporu klímy. Takisto vítam rozbehnutie iniciatív, ako je dohovor starostov a primátorov EÚ, e, aby tam bol ten cieľ minimál, teda menej než 2 stupne ohrievanie klímy. Um, určite to e, bude možné integrovať do procesu tohto dohovoru v rámci OSN. Okrem toho, oznámenie eh, USA, že sa stiahnu z Parískej dohody, a tak ako to urobil Donald Trump, by malo povzbudiť OSN k tomu, aby etablovali stály priamy dialog medzi regionálnymi a lokálnymi orgánmi. Vo svojej správe idem dokonca ešte ďalej. Navrhujem vytvorenie systému Eh, príspevkov, ktoré budú určené na lokálnej úrovni, čiže tento systém by doplňal príspevky stanovené na národnej úrovni. Ďalšie zlepšenia sú potrebné aj v teréne. Miesta a mesta a regióny musia urýchliť svoj energetick- svoju energetickú transformáciu, musia stimulovať investície, ktoré sa robia na lokálnej úrovni v prospech opatrení na e, zmiernenie a e, prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Treba uprednostňovať inovatívne riešenia a treba podporovať partnerstvo s lokálnymi komunitami a s občianskou spoločnosťou. Táto správa ukazuje, do akej miery mesta a regióny sa už teraz veľmi aktívne podielajú v tomto, na tomto boji proti klimatickým zmenám. V tomto bode by som chcel, veľmi pozorne sledujem vypracovanie špeciálnej správy o mestách a klíme, e, na čo sa podujala skupina medzivládnych expertov e, pre klímu. Bude to prvá správa medzinárodnej povahy, ktorá sa bude venovať tejto téme, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Toľko som teda chcel povedať na ovod našej rozpravy, e, preto, aby ste boli informovaní. Lehota na pod- podanie pozmievacích návrhov bol 13. september o 11. hlasovanie v našom výbore bude 20. a 21. novembra 2017. Ďakujem pekne. Nemáme veľa tieňových spravodajcov, takže Pán Afronte dostane slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Prečítali sme si stanovisko. Myslíme si, že spravodajca naznačil dôležité body a je to základ toho, čo by sme mali rozpracovať v našom výbore, aby sme pripravili iniciatívnu správu alebo podporili iniciatívnu správu výboru REGI. Sú tam priority a akcie, ktoré zdieľame, hlavne bod 4. mať e, veľmi, e, je dôležité mať ten e, lokálny a miestny prístup a pôsobenie aj to, ako jednotlivé mesta a regióny sa venujú otázke životného prostredia mesta a regióny konajú v tomto zmysle, ale my predložíme e, pozmeňovacie návrhy k úlohe miest. Treba tieto akcia pohyb robiť v úzkom kontakte s občanmi a to je rozhodujúce. Vieme veľmi dobre, koľko prispievajú mesta k celkovým emisiám a k globálnemu oteplovaniu práve e, svojim fungovaním, e, kúrením a podobne. Je dôležité ísť cestou greeningu, smart grid a mali by sme vychádzať z toho princípu napríklad, že ten, kto generuje energiu, tak by ju mal nie len využívať, ale mal by ju aj mať možnosť uvádzať do siete. Možno by ešte EÚ mohla uvažovať o tom, že by regióny mali usmernenia vo všetkých týchto oblastiach. A tiež otázka nielen energetickej účinnosti, ale aj spôsob mestského rozvoja miest, urbanistického rozvoja, ako sa stávajú štvrte, zabrániť tomu, aby e, sa ľudia každodenne presúvali autami obrovské vzdialenosti a podobne. K regiónom je dôležité navrhnúť screening, aby sme zistili, aká je súčasná situácia, lebo som presvedčený, že postup v rôznych krajinách a regiónoch je rôzny a využívajú sa aj rôzne postupy a akcie a preto by sme mali monitorovať situáciu, mali by sme stanoviť zoznam priorít a tiež naznačiť, aké sú tie zraniteľné, slabé miesta, zóny, ktoré sa horšie adaptujú zmenám Máme národné plány pre adaptáciu sa klimatickým zmenám, ale bolo by zaujímavé, akým spôsobom regióny tieto národné plány plnia. Záverom. Spravodajca hovoril, že mesta a regióny je dôležité, aby podporovali financovanie, súkromné podnikanie v týchto aktivitách ale môžeme na EU úrovni podporovať isté osmernenia, aby regionálne samozprávy využívali fondy regionálneho rozvoja v tejto oblasti a aby mohli využívať aj európske priame či nepriame fondy e, na túto oblasť a v regionálnom rozvoji. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Madam Evi. Ďakujem, pani Evi. Grazie, prezidente. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajcovi za návrh stanoviska. Ospravním sa, že som prišla neskoro, bola som v Peti. je naozaj dôležité v tomto stanovisku pre regi pozitívne aspekty koheznej politiky v období 2014-2020, rovnako ako kondicionalita ex ante, eh, predbežné podmienky a otázka adaptácie sa klimatickým zmenám, napríklad v odseku 4 prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo alebo v bode 5 adaptácia sa klimatickým zmenám a rizikám z toho vyplývajúcich. Potrebujeme ale aj tak a veľmi úsilie zvýšiť všetkých zainteresovaných je potrebné účinne a presne a efektívne zmerať príspevok koheznej politiky e, na realizáciu ambicióznych tematických cieľov v klimatickej oblasti. Treba lepšie harmonizovať monitorovacie systémy využívania fondov EÚ v klimatickej oblasti v práve 2016 tá tabulka údaje nás neuspokojujú výsledky. Potrebujeme rozhodnú zmenu vo využívaní Európskeho sociálneho fondu a hlavne v poľnohospodárstve pre regionálny rozvoj a rybolov. Je potrebné to naliehavo urobiť, aby sme dosiahli klimatické ciele, teda podporiť európske financovanie a toto ale nebolo vyjadrené a to nás znepokojuje. Mali by sme nad tým uvažovať a postupovať tak, aby bolo jasne uvedené v diskusii, aká je lokálna perspektíva miest a regiónov, pretože to sú tí prví aktéry, ktorí môžu konať v prospech nízkouhlíkového hospodárstva a ochrany životného prostredia. aby sme prispeli k stanovisku. Zameriame sa na niektoré body, mobilitu, udržateľnú a lokálnu mobilitu treba vylepšiť. To je kľúčové pre kvalitný rozvoj regionov a zníženie emisí CO2. Predložíme pozmeňovacie návrhy v oblasti odpadu, aby sa prestalo so spalovaním odpadu, a to čím skôr aby to malo čo najmenší dopad na emisie. A pokiaľ ide o regionálne plány poľnohospodárskeho rozvoja, také plány, aby boli environmentálne orientované, aby sa dávalo viacej informácií, vzdelávanie aj k výberu potravín. Myslím si, že táto téma je čím ďalej tým naliehavejšia pretože to by tiež prinieslo radikálne zníženie emisí, aby boli schopní a vedomí si pri výbere potravín postupovať adekvátne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Madame Dornano. Pani Dornano. Ďakujem, pani predsednička, pán spravodajca. Čo sa týka rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách, a to je vlastne ten najlegitimnejší text, ktorý by mohol smerňovať konanie štátov, takže naozaj vítam námet, aby boli mesta lepšie integrované do tohto procesu. Myslím si, že dialog aj s lokálnymi orgánmi je naozaj nevyhnutný, aby sme zabezpečili optimálne konanie čo najbližšie k občanom E, majúc to na pamäti, e, nie je to na otázke komisie alebo o Európskej banke, aby financovali alebo posilňovali aktivity miesta e, regionov u nás, keďže ste francúz, lokálne orgány majú voľnú správu a venujú sa, teda sú upravené francúzskou ústavou. Ľutujem, že tam vôbec nie je spomenuté Eh, nie sú tam spojenuté tie uh, skrátené kruhy a teda tie čo najbližšie uh, využívanie produktov z čo najbližšieho okolia, aby sa teda aj znižovali emisie eh, skleníkových plynov. Uh, a máme tu viaceré programy, program RTET. E, Prosím som tohto programu Európska únia prispieva k posilneniu a predlženiu um, e, európskych cestných sietí, čo je E, čo má bez pochyby dopad na životné prostredie, čo sa týka e, emisí. Samozrejme, vítam myšlienku stimulovať lokálne investície, aby sa zmiernili dopady klimatických zmien, aby sa zjednodušila regulácia, aby sa znížila byrokracia a napokon vytvorenie systému príspevkov aj e, stanoviť na lokálnej úrovni. To nebude riešenie, keďže naše ekonomické modely a modely spotreby, ako aj e, naše životné zvyky sa nezmenia. Ďakujem pekne. Uh, uh, uh, Ďakujem a pán Caputo. grazie, grazie. Ďakujem. Gratulujem spravodajcovi Žil predložil naozaj mhm. vynikajúci východiskový text a sú tam všetky citlivé body. Úloha regionová miest v EÚ e, vychádzajúc z Parížskej dohody o klimatických zmenách je rozhodujúce. Sú potrebné e, väčšie investície na regionálnej úrovni, extrémne e, zmeny v klíme, E, záplavy, veľké horúčavy a sucho, ktoré, ktorými sme trpeli toto leto, len poukazujú na to, že nesmieme strácať čas, aby sme zabranili globálnej katastrofe. Hlavnou témou je plné, e, plné pôsobenie a implikácia miestnych a regionálnych samozpráv. Zastupujem Stredomorie Talianska, myslím si, že toto sú jedni zo zásadných problémov tejto oblasti, preto sa musíme sústrediť na rozvoj adekvátnej administratívnej kapacity regiónov a miest, aby sa plne využili možnosti priameho či nepriameho financovania z EÚ, ale aby sa aj pritiahli kľúčové investície ďalší bod, ktorý žil nastolil, je lepšia integrácia miest a regiónov do dohovoru OSN o klimatických zmenách, aby sme nastolili priamy a stály dialog na viacerých úrovniach, vychádzajúc z regionálnej a lokálnej úrovne. Thank you, Chair. I'm really glad that we are... Pani Dali, ďakujem. Som veľmi rada, že hovoríme o tejto téme, pretože sa týka aj štátnych, aj neštátnych aktérov a je to mimoriadne dôležité, pretože to môže akcelerovať aktivity v oblasti klimatických zmien teraz i v budúcnosti. A čísla hovoria same za seba. Mesta, firmy a ďalší neštátni aktéry našli potenciál 2,5 až 2, 2 miliardy tón CO2 je číslo, ku ktorému dospeli, že by mohli znížiť svoje ehm, znečistenie, ktoré produkujú. Máme tu ďalšie čísla, ktoré do roku 2030 dokazujú, že by sa mohlo znižiť znečistenie a preto veľmi pekne ďakujem za správu kolegu Žirpania, pretože v tejto parlamentnej správe majú tieto skutočnosti svoje miesto. Mohlo by nám to pomôcť dosiahnuť ciele v oblasti klimatických zmien, ktoré sa snažíme dosiahnuť. A zároveň sa tu prezentuje to, čo sa deje v Spojených štátoch amerických. Zažívame reakcie miest, firiem a univerzit a ich zaangažovanie sa do slubu, ktorý dali na, pri parížských dohodách napriek e, úmyslu, že USA možno odstúpi od parížských dohôd. Máme tu základný prvok postparížského režimu a prístup CCC. Ak sa toto e, presadí, tak by aj USA mohli prispieť cenným spôsobom k uľahčeniu dialógu a globálnej inventúre CO2. Teším sa na pozmienice návrhy, na to, ako sa zapracujú do správy a na stanovisko tohto výboru. Ďakujem. Ďakujeme, hovorí pani predsednička. A teraz za komisiu pán Kontrup. Za komisiu by som rád poďakoval e, spravodajcom a chcem iba stručne poznamenať, že pri aktivitách v oblasti klimatických zmien komisia dáva veľký dôraz na energetiku, financovanie, regióny a štrukturálne fondy. V tomto kontexte je to možné čítať, e, keď sa zmierňuje produkcia skleníkových plynov má tu čosi, má to čosi dočinenia s obnoviteľnými energiami a novými ekologickými druhmi dopravy. Takisto musíme sa stať odolnejšími voči extrémnym výkyvom počasia, napríklad to, čo pozorujeme v USA v súčasnosti. Od roku 2013 sa vyhodnocuje opatrenie komisiou Máme online aktérov a do konca tohto roku ukončíme tento počin vyhodnotenia a zrevidujeme stratégiu s, e, pri, s pohľadom na budúci rok. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ďakujem. Niekoľko slov ďakujem za gratulácie od tieňových alebo tých, ktorí vystúpili v diskusii. Ide o stanovisko, to znamená, rozsah stanoviska je obmedzený, samozrejme, ale môžete predložiť pozmeňovacie návrhy. Lehota je, ako som už povedal, streda 13. septembra. Dva body, ktorým by som sa rád záverom venoval africké mesta alebo na juhu Stredomoria, to sú tie mesta, ktoré budú najviac vystavené alebo najviac zraniteľné, pretože sa nachádzajú buď e, na brehu mora alebo oceánov a je potrebné, aby sme umožnili aby mobilizácia miest išla smerom ochrany týchto veľkých metropol a aglomerácií, ktoré sú hlavne na africkom kontinente a ktoré budú žiaľ prvými obeťami, ak dojde k takému zvýšeniu teplot než viacej než 1,5 stupňa, tak ako to hovorí e, Parížská dohoda. Po druhé, v tejto novej ekonomickej paradigme, ktorú musíme znovu nastoliť, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám, regióny a mesta musia zaujať svoje miesto. Oni sú to hybnou silou v nových politikách a v novom ekonomickom kontexte, či už ide o obnoviteľné energie, energie energetická účinnosť, úspory energií, obehové hospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a tak ďalej. V týchto regiónoch a na týchto úrovniach pôsobenie umožní, aby sme tejto výzve 21. storčia dokázali čeliť, aby sme ju využili ako príležitosť zároveň. Oui, merci beaucoup. Alors, cher euh, collègue... Ďakujem, takže vážení kolegovia, ako už bolo oznámené, 13. septembra je lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov. A týmto končím schôdzu. Ak nemáte nič dôvod rôzne, následujúca schodza bude 11. septembra v Štrásburgu o 6. večer. A to je všetko. Ďakujem pekne. Dovidenia.